Dobre, takže sú eh, dve minúty po deviatej. Mohli by sme začať. Prvý bod na dnešnom programe je prezentácia výročnej správy o mm, implementácii dohody o voľnom obchode. 14. oktobra komisár prijal tretiu implementačnú správu a eh, budeme mať prezentáciu. V roku 2018 sme vypracovali správu z vlastnej iniciatívy o implementácii mm, e, obchodnej politiky EÚ. E, pani spravodajkynia bola pani Saifli v tom čase a vyjadrili sme určité obavy e, ohľadom nízkej miery využívania teda e, e, obchodných príjmov, teda obchodu v rámci e, dohôd v EÚ a v rámci implementácie v jednotlivých oblastiach. Zdá sa, že miera využívania sa zlepšila, ale čo sa týka jednej z najväčších dohôd o SITA, o cle, to je stále pomerne nízka miera, 36,7%. A vzhľadom na e, všetky úsilia a prácu a diskusie, ktoré sme viedli o tejto dohode, to nie je postačujúce. Teraz by som vyzval Evaldín Emberger, aby e, prezentovala e, implementačnú správu a možno povedala niečo k tejto nízkej Eh, miere eh, eh, využívania teda implementácie. Ďakujem, že ste nás dnes prizvali. V Lani sme predložili druhú správu Tentokrát je to tretia výročná správa, ktorá bola prijatá približne pred troma týždňami spolu s veľmi podrobným dokumentom, pracovným dokumentom. E, Komisie v roku 2015 sa zaviazala zvýšiť transparentnosť a podávať správy parlamentu pravidelne o, o tom, akým spôsobom tie obchodné dohody fungujú v praxi. No a toto je teda tá naša správa. Prečo E, realizujeme túto správu nie len preto, že chceme byť transparentmi, ale chceme sa pozrieť na to, čo funguje a čo nie a e, diskutovať s vami. Najprv poviem niekoľko slov o tom, čo táto správa pokrýva, ktoré nové veci sú tam pokryté e, a aké sú hlavné výsledky, čo sa týka obchodných tokov, obchodného rastu, potom e, využívania potom niektorých sektorov, ktoré e, sleduje tento výbor alebo parlament vo všeobecnosti ako sektor polnohospodárstva, ale aj udržateľný rozvoj obchodu, e, dohody o ekonomickom partnerstve, ako aj obchodné bariéry. Čiže toto je v kocke štruktúra mojej prezentácie. Len aby som povedala, e, rozsah pôsobnosti tejto správy nezahrania všetky dohody, ktorá Európska únia má uzavreté, čiže e, z tých 41, 35 bolo pokrytých v Lani, čiže sú tu tie hlavné e, dohody o preferenčnom obchode. Tiež máme dohody nepreferenčného charakteru a dohody o spolupráci a tie nie sú pokryté touto správou. Keď sa pozriete na správu, a tých, ktorých to zaujíma po mojej prezentácii, e, si môžete e, zaobstarať kópiu tejto brožúrky, pretože sme ju práve vydali a e, ešte ich máme viac v našom office. Takže zistíte, že štruktúra správy a jednotlivé časti sa veľmi podobajú tomu, čo ste videli v Lani. Teda evidentne ide o nám kontinuitu, ale samozrejme to nevylučuje, že sa to zmení Eh, budúcou nastávajúcou komisiou, ako aj eh, úradníkom pre eh, presadzovanie obchodu, ktorý bude robiť túto prezentáciu budúci rok a bude vašim proťažkom. Rozsah. Viete, že máme štyri kategórie. Moderné dohody novej generácie, tam sú tarifné dohody, E, netechnické bariéry, ale zahraňajú aj pravidlá a ustanovenia o službách, liberalizácie, IPI, e, e, udržateľný rozvoj a tak ďalej. Potom pokrývame dohody prvej generácie, ktoré boli uzavreté väčšinou pred rokom 2006, ale E, naši najdôležitejší obchodní partnery a dohody s nimi, e, tak to je Švajčiarsko, Norsko a Turecko, tie sú pokryté týmito mm, e, dohodami prvej generácie. Potom dohody s východnými partnermi Gruzinsko, Moldavsko a Ukrajina a potom 31 preferenčných partnerov, ktorých máme v, regióne v, v africkom eh, Pacifik a Karibik. Samozrejme, eh, po tom, čo som spomenula, eh, podobné črty, tak poviem, čo sme pokryli Máme prvú, eh, prvú časť implementácie CETA. V Lani sme hovorili o prípravách eh, nadobudnutia účinnosti CETA. Eh, takisto podobným spôsobom pokrývame vstup do platnosti z Japonsko, japonskej dohody, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára tohto roka. Podobne ako v Lani máme horizontálnu sekciu o polnohospodárstve a e, o, polnohospodárskom obchode a o obchode a udržateľnom rozvoji, ale dodatočne tento rok máme sekciu o pripravenosti malých a stredných podnikov e, na e, tieto dohody a ako im komisia v tom pomáha. Potom sú tam prílohy k správe, ako ste povedali, pokiaľ ide o dovoz a vývoz. Pozitívne je, že tento rok na miesto 20 máme 26 partnerov, ktorí e, poskytli údaje, ktoré nám umožnili vypočítať e, údaje o dovoze a vývoze. Je tu jeden rozdiel, e, jeden trend, ktorý chcem, na ktorý chcem poukázať. Je tu podiel obchodu s našimi preferenčnými partnermi, ten e, stúpa. Momentálne pokrývame e, približne 31 všetkého nášho e, vonkajšieho obchodu je pokrytý dohodami s preferenčnými partnermi. Keď počítame aj japonskú dohodu, tak e, e, už je to 34%, a keby sme zahrnuli aj dohody so Singapurom, Vietnamom a Mercosurom, tak e, už by sa to blížilo k 40%, čiže čo sa pohybuje a čo sa vyvíja, je zvyšujúca sa dôležitosť obchodu, ktorý prebieha v rámci e, dohôd o voľnom obchode a preto tomu musíme venovať zvýšenú pozornosť a naša zodpovednosť, spoločná zodpovednosť komisia členských štátov a parlamentu a zainteresovaných strán je, aby tieto dohody fungovali. Čo je takisto zaujímavé, už som to spomenula, Máme tu troch preferenčných obchodných partnerov. Tí hlavní sú e, ako predtým Švajčiarsko 27 e, e, všetkého obchodu, potom Norsko 11%, pokiaľ ide o služby, tam Švajčiarsko má asi 40 všetkých, všetkého preferenčného obchodu a potom Norsko 19 Kanada 7 Turecko 6 a e, Južná Korea 5 Čiže títo hlavní partnery sú nezmenení a to je približne to isté, čo sa týka e, vývozu a dovozu, čiže Švajčiarsko, následne Turecko a Norsko. Čo je zaujímavé, v roku 2018 e, obchod s našimi preferenčnými partnermi e, sa zvyšoval. Mali sme zvýšenie úplného obchodu o 2% v Lani a e, zvýšenie vývozu približne o 2% a dovozu vo výške približne 4,6%. Toto platí aj pre polnohospodárske výrobky a e, priemyselné výrobky. E, polnohospodárske výrobky sa zvýšili e, pre to všetkým v rámci dohôd druhej generácie Kanada plus 4%, Južná Korea plus 4,8% a špecificky aj E, e, Gruzínsko, e, Moldavsko a Ukrajina plus 4%, ale aj pre priemyselné výrobky vidíme navýšenie, predovšetkým pre minimálne výrobky základné kovy plus 4% a chemikálie, teda vývozný výrobok číslo 3 plus 3,5%. Takže na, prístroje a zariadenia, e, tam je tiež navýšenie. Potom chcem povedať, že e, e, v Lani poprvýkrát sme zaznamenali v, našom celkovom obchode mierny pokles obchodu o 24,6 miliard. V porovnaní s tým v rámci dohodovolnom obchode sme dosiahli mm, asi 85 eh, miliónov, miliard eh, nadbytku. Ako som už spomenula, obchod a vývoz eh, niektorých z našich hlavných vývozových sektorov, tam došlo k navýšeniu v Lani. Mm, navýšenie bolo pomalšie ako medzi rokmi 2016 a 2017. A toto je dobrý príklad, ako trošku ilustrovať, aké sú dôvody takéhoto posudzovania e, každý rok, aké sú podmienky pre e, obchod a e, teda ako výrobcovia prispievajú k implementácii našich dohôd. Situácia je taká, že obchod s nepreferenčnými partnermi sa zvýšil o 3,5 v porovnaní s 7% v roku 2017. Trošku sme sa zamerali na štatistické údaje a na to, kde by sme mohli nájsť nejaké elementy. V roku 2018 bolo napäté ekonomické e, e, e, obdobie, boli sankcie a, a tak ďalej Takže e, toto určite treba zobrať do úvahy. Okrem toho sme sa zamerali aj na e, dvoch z našich hlavných e, preferenčných obchodných partnerov. No a vývoj s týmito partnermi začnem Južnou Koreou. Je to náš štvrtý najväčší preferenčný partner a zaberá 50 všetkého nášho vývozu v rámci dohôd druhej generácie. V roku 2017 bol nárast vývozu e, vo výške 13 EÚ e do e, Južnej Korei, zatiaľ čo tento rok sa to znížilo približne o 1%. Pozreli sme sa na to a našli sme niekoľko elementov, ktoré by to mohli vysvetľovať. Mm, slabý dopyt v Južnej Koreji, dopyt sa znížilo 9%, takisto čo Eh, potom eh, eh, menové faktory a potom v Lani bol bolo zvýšenie vývozu v definovaných sektoroch semikonduktory a lietadlá. V roku 2018 sme mali situáciu, kde došlo k zníženiu a stagnácii v týchto oblastiach a takisto zníženie vývozov mm, strojov a zariadení, ktoré sú tie hlavné vývozné Eh, položky. Eh, domáca, eh, domáci dopyt sa znižil a toto všetko viedlo k zníženiu vývozu o 1%. Tiež sme sa zamerali na druhého najväčšieho partnera Turecko. Tam sú viaceré faktory, čiže samozrejme sme sa pozreli na faktor a zníženie turecké, oslabenie tureckej líry eh, a potom tu boli aj ďalšie faktory a tie ďalšie faktory zahraňajú eh, celý rád obchodných bariér, ktoré mm, vytvorilo Turecko a, a to má dopad na eh, dovoz európskych mm, pravidel, takže e, rôzne faktory v farmaceutickom sektore. Takže keď sa pozrieme na situáciu v Turecku, tak pochopíte, prečo komisia e, má zodpovednosť e, E, spolu so zainteresovanými stranami zareagovať na tento problém. Už sme urobili prvý krok tým, že sme otvorili e, prípad, e, že sme zahájili prípad pred VTO voči Turecku. Ja som hovorila o porovnávaní z 2017-18, ale tiež chcem povedať, čo sa stane, keď no, porovnáme tie obchodné dohody, ako s, vlastne e, to vyzerá v porovnaní so zvyškom sveta. 2018 e, tam e, ten obchod bol nižší ako s partnermi, s ktorými nie sú FTA, čiže 2,3 v porovnaní so 4,6 Na toto sme sa pozreli a E, e, vidíme, že ten výsledok e, je ovplyvnený tým, že dvaja z našich hlavných obchodných partnerov, ktorí kombinovane predstavujú 30 všetkých, všetkého zahraničného obchodu EÚ, a toto je Čína a Spojené štáty a tam bol veľký náraz vývozov, vývozu na tieto trhy v Lani. Teraz by sme sa trochu podrobnejšie mohli pozrieť na niektoré sektory, ako som e, povedala, e, polnohospodárske výrobky, potraviny, to je mm, e, vlastne hlavným, hlavnou oblasťou našich dohôd. To sa zvýšilo o 2,2 konkrétne dohody druhej generácie, tá miera je 5 východné partnerstvo 11% a je zaujímavé, že 34% našich týchto vývozov sú s preferenčnými partnermi, čiže je to dôležité pre našich polnohospodárov. Keď sa pozrieme, čo dovážame a vyvážame, tak e, zistíte, že naše e, dovozy e, od partnerov FTA, tam dominujú výrobky, ktoré sa nevyrábajú v EÚ, alebo napríklad tropické plody, zatiaľ čo citlivé výrobky nie sú medzi tými hlavnými výrobkami a e, e, vývozy sú dosť diverzifikované. E, živočíšne výrobky ako vajíčka, mliečne výrobky a meso, potom alkoholické výrobky, obilniny. Potom sú tam výrobky s pridanou hodnotou ako spracovávané výrobky. Keď sa pozrieme na polnohospodárske výrobky v rámci FTA, len um, poviem tie hlavné body. Eh, len chcem zdôrazniť, že v roku 2018 sme mali eh, nárast o 4 v rámci CETA. Uh, E, pri vývoze. Takisto bola dobrá situácia v Južnej Koreji, kde vidíme, že e, e, meso z ošípaných sa zvýšilo o 4%. Keď sa pozrieme na hovedzie, všetci partnery z FTA vidíme o navýšenie plus 20% vo vývoze a to je 16, 60 tisíc tón a dve tretiny našho kompletného vývozu. Čiže toto musíme mať na zreteli, toto číslo, keď hovoríme o citlivých polnohospodárských výrobkoch. E, pre Egypt máme 28 e, e, vývoz cukru na základe odstránenia 28 cla. Mali by sme hovoriť aj o IPR, najmä pokiaľ ide o polnohospodársky sektor, ochrana Eh, geografických označení. K tomu sa dostanem trochu neskôr podrobnejšie, ale zistíte, že v rámci našich moderných dohod eh, CETA, eh, Japonsko, Singapur, Vietnam, tam máme celý rad pokrytých výrobkov. 143 výrobkov, 1000 výrobkov pre CETA, modernizované výrobky s Mexikom, 400 43 tisíc výrobkov. Ochrana týchto e, e, európskych geografických označení e, sa môže uskutočniť buď na základe priamej ochrany, na základe dohody ako CETA, alebo vytvorením mechanizmu, ktorý umožní spoločnostiam aby mali individuálny mechanizmus ochrany ako so Singapurom. Čiže sú tu tieto dva mechanizmy a to sú dosť dôležité body v našich dohodách. No a teraz e, od polnohospodárskeho sektora e, k ďalšej citlivej oblasti, čo sú obchodné bariéry. E, jednou z hlavných výhod našich dohôd o voľnom obchode je možnosť diskutovať s našimi partnermi a viesť veľmi špecifický dialog medzi expertmi, rôznymi ministerstvami, eh, zástupcami obchodov eh, na rôznych úrovniach o obchodných eh, prekážkach, buď už, už takých, čo existujú, alebo o takých, ktoré by ešte mohli vzniknúť. V roku 2018 môžeme zdôrazniť niekoľko inštancií, kde sme zaznamenali pokrok tým, že sme odstraňovali tieto obchodné bariéry. Napríklad, ako viacerí z vás videli, Južná Korea prvýkrát po viacerých rokoch e, zrušila obmedzenia o dovoze e, hovedzieho z dvoch členských štátov, Holandsko a Dánsko, tým, že ten, e, tým ten postup sa oveľa zjednodušil pre ostatné krajiny EÚ. Čile otvorilo E, svoj trh s mesom viacerým členským štátom. Mexiko e, odstranilo e, určité administratívne bariéry. Portugal, Ekvádor navrhol vlastne zníženie cieľ. Egypt znižuje clá pre automobily v januári tohto roka ich e, vlastne úplne odstránil. A toto môže mať pozitívny dopad na exporty z EÚ e, na úrovni 1 miliardy eur. Takisto odstránil e, prekážky v súvislosti s exportom textilu Mali by sme mať e, teda na pamäti, že dohody o voľnom obchode vedú k takýmto špeciálnym kanálom, ktoré e, znižujú e, alebo úplne odstraňujú obchodné bariéry. Spomenuli ste takisto CETu osobitne, chcem sa k nej teda aj ja vyjadriť. Ako všetci viete, všetky nástroje riadenia sa vytvorili v roku 2018, väčšina výborov Eh, sa teraz stretla v roku 2018 a už sú tu eh, vlastne vytvorené všetky nástroje eh, riadenia. V prvom roku uplatňovania tu vidíme veľmi pozitívny vplyv pre exporty z EÚ. Máme tu vysoké zvýšenie. Ale keď sa pozrieme na pár sektorov, ktoré sú odsúbitne dôležité pre EÚ, pokiaľ ide o obchod s Kanadou, tam e, boli pred CETou pomerne vysoké clá, napríklad v oblasti farmaceutických výrobkov. Tam exporty narastli o 30 je to 12 nášho exportu do Kanady, ale takisto aj automobily, e, ty sa zvýšili o 11 a e, organické chemikálie o 70 Takže toto je dosť pozitívny prvý kalendárny rok od implementácie, ale ešte stále monitorujeme oblasti, kde vidíme, že sú tam ešte stále problémy, vrátanie eh, riadenia eh, eh, kvót pre priemyselné a pre priemyselné vysokokvalitné um, síry Chceme zjednodušiť e, vývoz pre e, európskych výrobcov e, sírov. Zaberáme sa tiež diskriminačnými praktikami v oblasti liehovín. Kanadská strana je veľmi proaktívna. Ešte ďalšiu tému ste nadnesli, ktorú, ktorú som sa nechcela vyjadrovať, ale teraz ju spomeniem. Pozreli sme sa na čísla z roku 2018 a videli sme, že agregované eh, preferenčné eh, eh, vlastne využívanie do Kanady bolo na úrovni 70 To sme tiež považovali za dosť nízku hodnotu v porovnaní napríklad s inými hodnotami ako pre Koreu, kde sme mali dosť vyššiu mieru a to je spôsobené viacerými faktormi. V prvom rade vo všeobecnosti musíme mať na pamäti, že v prvom roku implementácie tu vždy môžu vystavať určité e, problémy. V tomto prípade s Kanadou firmy sa e, potrebujú e, pripraviť na vývoz, adaptovať sa na nové pravidlá týkajúce sa pôvodu, potrebujú prispôsobiť svoje informačné systémy, čo si vyžaduje určitý čas. My sme sa rozprávali s určitými firmami, napríklad z automobilového priemyslu, kde práve toto prebieha takisto sme sa e, e, zaoberali aj e, znižovaním colných bariér pre automobily. Toto sa len začalo ešte to neprebehlo, no a vývoz automobilov predstavuje viac než 40 všetkých vlastne povolených exportov do Kanady. A keď by sme toto odhľadli, videli by sme, že sú to tie vyš, preferenčné e, miery vyššie, 40 minulý rok, v oblasti dopravy tento rok e, približne 50 Takže oblasť dopravy je tu zodpovedná za túto nižšiu mieru e, využiteľnosti. A potom vlastne v oblasti CETY môžete ako dovozca, ako kanadský dovozca, Máte tri e, e, roky e, času, aby ste vlastne požiadali aby ste urobili žiadosť súvisiacu teda s týmito obchodnými preferenciami. S týmto to tiež súvisí. Takže chcel by som povedať, že začína sa táto dohoda ešte len implementovať, aj preto je táto miera nižšia. Ehm, sú tu niektoré otázky súvisiace s konkrétnymi sektormi, ale vo všeobecnosti chcem povedať, že e, preferenčné e, využívanie v oblasti poľnohospodárstva nie je vždy dobrým indikátorom e, toho, ako dohoda funguje. Ale o tom môžeme ešte do hlbších detailov diskutovať neskôr. A pokiaľ ide o implementáciu CETY, ešte by som chcela spomenúť, že CETA nie je len o tom, aby sme podporovali eh, exporty a importy, ale ochraňovali aj európske hodnoty a venovali sa globálnym otázkam. A ako viete, už na prvom stretnutí v septembri spoločný výbor prijal tri odporúčania k obchodu, klíme, k Parížskej dohode, k rodom a malým stredným podnikom. Teraz eh, prebieha mnoho diskusí medzi jednotlivými stranami na tieto témy vytvorila e, e, sa, sa aj regulačný ramec, e, ktorý, v rámci ktorého sme sa už stretli v priebehu tohto roku a ďalšiemu stretnutiu dôjde v roku 2020. Té stretnutie sa bude konať v strede novembra v Otave, takže v prípade CETI ide aj o ochranu európskych hodnôt. Chcela by som tiež spomenúť ďalšiu oblasť, ktorá je podľa mňa pre vás zaujímavá, ktorú sme navrhnuli, eh, navrhli, eh, takže eh, obchod a udržateľný rozvoj. Nemám, nemáme dosť času, ako vidím. Mne pritom povedali, že budem mať 40 minút k dispozícii. Vytvorili sme v roku 2018 eh, eh, akčný plán so štyrmi prioritnými oblastiami. Musím povedať, že veľmi ťažko pracujeme na tom, aby sa posilňovali medzinárodné pravidlá v tejto eh, oblasti označovania aj e, e, ochrany životného prostredia. Ratifikovali to tri, e, ratifikovali tri krajiny dohovory ILO v tejto súvislosti, aj pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie Mexiko, Kanada napríklad. Takisto všetky naše budúce, budúce dohody budú mať posilnené oblasti týkajúce sa životného prostredia, vrátane Vietnamu, Japonska, Mexika, Mercosuru Takisto e, posilňujeme naše kroky, e, pokiaľ ide o ochranu občianskej spoločnosti, poskytujeme logistickú e, podporu pre projekty v Latinskej Amerike, v Ázii a, a takisto podporujeme tieto organizácie pomocou domácich poradných skupín. To už viedlo k prvým úspechom, napríklad v prípade Peru či Kolumbie alebo Vietnamu. Ešte pár slov k EPAS a riešeniu sporov. Minulý rok niektorí z vás sa pýtali na to, ako to vyzerá našimi partnerskými dohodami. Cieľom týchto dohôd je posilňovať dlhodobý ekonomický rozvoj v našich partnerských krajinách a za minulý rok vidíme, že tu došlo k dobrému vývoju v tom zmysle, že v prípade troch partnerov ACP e, e, sa ich e, exporty zvýšili o 5 diverzifikujú sa, nede už len o poľnohospodárske produkty, ale aj priemyselné. Tam máme 8-percentné zvýšenie v oblasti NAMA. Ehm, potom napríklad Komorské ostrovy sa pridali k ESA aj niektoré ďalšie tichomorské e, krajiny. Podporujeme projekty, ktoré e, takisto uľahčujú obchod e, medzi krajinami alebo vo vnútri týchto regiónov. Takýmto príkladom je projekt týkajúci sa Lesota. Na záver spomeniem ešte eh, dva body. V prvom rade by som chcela povedať, že v tohto ročnej správe nájdete dlhšiu sekciu o eh, právnom eh, vymáhaní. Tento rok vysvetľujeme všetky tie mechanizmy, ktoré sme zahájili bilaterálne s Južnou Koreou v oblasti TST, spomínam Ukrajinu, Venujeme sa zákazu vývozu, ktorý je teda v rozpore s našou dohodou a potom riešenie e, sporu e, v e, súvislosti s juhoafrickým spoločenstvom pre rozvoj. Týka sa to vývozu hydiny z EÚ do týchto krajín. Dúfame, že sa to čoskoro vyrieši. Možno ešte e, v časti e, otázok a odpovedí sa ešte vyjadríme e, bližšie k tomuto. Spomínala som ešte aj, že v oblasti VTO pracujeme na týchto veciach, napríklad vo vzťahu s Tureckom. Preferenčné dohody zjednodušujú obchod. Povedal by som na záver, niekedy si to vyžaduje trochu času, aby to začalo fungovať. Je tam veľmi veľa pozitívnych faktorov otvárajú dodatočné komunikačné e, kanály e, pre diskusiu s našimi partnermi, umožňuje nám to ochraňovať naše hodnoty, e, kooperovať v regulačnej oblasti, ale dostávame tak aj nástroj na riešenie nedostatkov pri uplatňovaní a umožňuje nám to vytvoriť dlhodobé partnerstvo. Zo všetkých týchto e, dôvodov obchodné dohody sú dobrými nástrojmi, negenerujú automatický obchod, ale sú dobrým nástrojom, ktorý máme e, v rukách. A ja osobne dúfam, že menovanie e, takéhoto hlavného vlastne úradníka e, zodpovedného za obchod ešte e, zvýši e, význam tejto témy, že budeme v, v dialogu, v tesnom dialogu s komisiou a parlamentom a takisto je dôležité vytvárať si partnerstvo s členskými štátmi a zainteresovanými stranami rozvíjať teda tieto témy. To je všetko z mojej strany. Ospravedlňujem sa, že som tak dlho hovorila. Asi tam bolo nejaké nedorozumenie eh, vo vzťahu k dĺžke môjho príspevku. Ďakujem teda veľmi pekne a teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za tento prehľad. Samozrejme máme eh, otázky. Monsieur le Président, merci. À la... Ďakujem veľmi pekne. Eh, Európskej komisie za teda túto správu. Je naozaj veľmi užitočná. Spomenuli ste to aj napríklad eh, pre oblasti transparentnosti či eh, sledovania uplatňovania dohôd. Tieto dohody sú naozaj veľmi o, o, pozitívne pre našu ekonomiku, pre naše hodnoty, ale treba naozaj, a to je kľúčové, sledovať, ako sa uplatňujú. Máme tu o, o, veľký pokrok. Spomenuli ste napríklad e, CETA, mieru e, využívania preferencií e, exportov je na úrovni 30 Takže zaujímalo by ma, keby ste sa trošku celistvejšie vyjadrili k dôvodom tejto nízkej miery využívania a aké opatrenia chcete prijať na to, aby sa táto miera zvýšila. Ako chcete pomáhať podnikom, ako ste užšie spolupracovať s členskými štátmi, aby sme sa dostali ďalej. A členské štáty sú vo fáze ratifikácie CETY, takže je to správny moment na spoluprácu s nimi. A teraz verejné e, e, e, trhy, k ním ste sa vôbec nevyjadrili, verejné obstarávanie. Je to dôležitá oblasť pre Európsku eh, úniu, napríklad ako aj oblasť malých zredných podnikov a podobne. Tu potrebujeme obhajovať eh, európske záujmy, zabezpečiť reciprocitu v tejto otázke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kristof Hansen. Ďakujem, Bernd, a ďakujem aj komisii za eh, túto rozsiahlú prezentáciu. Vítam že je tu sekcia o, malých a stredných e, podnikoch. Tie predstavujú 86 našich európskych e, podnikov, ktoré exportujú. Takže zaujímali by ma e, väčšie detaily, bližšie údaje k malým a stredným podnikom, pretože tu nevidíme podiel malých a stredných podnikov E, v tom celkovom e, prehľade. Takže moja otázka pre komisiu je, z akého dôvodu tu nemáme presnejšie informácie. Je to z dôvodu nedostatočnej komunikácie týchto e, údajov zo strany členských štátov. Ako by sa to dalo vyriešiť, aby sme sa dopracovali k celistvejšiemu súboru údajov k malým a stredným podnikom. A chcem ešte zdôrazniť, že náklady na E, prístup na cudzie trhy sú oveľa e, významnejšie pre malé a stredné podniky, takže e, veľmi ťažké je napríklad sa prispôsobiť pravidlám vzťahujúcim sa k pôvodu, takže predpokladá komisia vypracovanie nejakého nového nástroja pre malé a stredné podniky, aby vyriešili túto výzvu Ďakujem pekne. Thank you. My, uh, my question is also regarding the... Uh... Pán uh, Warborn, ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že je tu osobitná kapitola k malým a stredným podnikom a rád by som komisii um, dal možnosť sa bližšie k nej vyjadriť. Ja mám k nej dve otázky špecificky, pokiaľ ide o ismernenie, ktoré komisia uh, vytvára a ktoré má vysvetľovať rôzne oblasti, e, pravidla pôvodu, e, IPR, e, podobne. To všetko je užitočné, ale ešte je aj niečo ďalšie, čo môžete v týchto oblastiach urobiť, čo by všetkým zjednodušilo, hlavne malým a stredným podnikom. Ďalší postup, samozrejme, chápem, že je to Ehm, komplexná záležitosť. Takže čo ešte nad rámec e, vytvárania usmerní môžete urobiť? No a pokiaľ ide o kapitoly o malých a stredných podnikoch, v tých nových e, dohodách o voľnom obchode, samozrejme je dobré, že ich tu máme, ale v prípade CETY máte osobitné úpravy pre malé a stredné e, podniky, nejakú dohodu pre ne je to teda kapitola, ktorú ste e, doplnili neskôr po tom, čo e, sa dospel k dohode chcete. No a čo sa stane s inými e, dohodami o voľnom obchode? Môžeme takto postupovať aj v prípade väčšiny starých dohod o voľnom obchode? Pripojiť k ním takéto kapitoly týkajúce sa malých a stredných podnikov? Už? Thank you so much for the um, very good presentation and all the figures. It's very interesting to... Pani Kavasany. Ďakujem za <clears throat> vašu prezentáciu. V minulých rokoch sa Európsky parlament pýtal a tiež meral dopad na reálnu ekonomiku, teda HDP, tvorbu pracovných miest. A chcem sa spýtať, či máte o tom nejaké číselné údaje, alebo či plánujete to urobiť v budúcich rokoch, lebo myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé, keby sme tieto čísla videli, teda aký je ekonomický dopad týchto dohod. Moja druhá otázka. Plánuje komisia urobiť posúdenie ex post, pokiaľ ide o udržateľnosť. Možno vás to neprekvapí. Máme tu stav klimatickej núze a e, obávame sa o rast emisí CO2. Takže mm, bolo by dobre vedieť, e, koľko, aký nárast CO2 produkujú tieto dohody. Ďakujem. Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem komisii poďakovať za veľmi podrobnú prezentáciu tejto správy. Napriek tomu sa chcem spýtať. Mali by sme pokračovať v tom, že budeme sa pozerať na tie číselné údaje, alebo venovať viac pozornosti skutočnému dopadu obchodu na všeobecnú politickú, sociálnu a hospodárskú situáciu v tretích krajinách, ako aj v EÚ? Malé a stredné podniky, o tom sme už hovorili a súhlasím s tými otázkami, ktoré tu zazneli. Ale keď sa pozrieme na realitu v Čile alebo Ekvádore a keď porovnávam to so znením správy, tak tam vidím, vidím rozdiel, medzeru medzi tým, čo hovorí správa, aká je realita na, ústach, na, na uliciach týchto krajín. Teda otázka je, či náš obchod prispieva k zlepšeniu situáciu alebo, alebo e, zvyšuje, prehlbuje rozdiely a problémy v týchto krajinách. Takže asi musíme zaviesť nejaké iné kritéria na hodnotenie a podávanie správ, pokiaľ ide o dopad našich dohôd. No a pravdepodobne vo svete e, tu prebieha diskusia, teda nemôžeme sa pozerať len na rast HDP ako kritérium, čo, ako meradlo dopadu obchodu, ale pokúšame sa pochopiť, že obchod je tiež e, prepojený na e, ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi EÚ a treťou krajinou, ale aj jednotlivými, jednotlivými odvetviami a, a vôbec stavom spoločnosti. Takže no, ja si naozaj myslím, že by sme mali byť odvážnejší. E a, a využívať e, e, výhody týchto dohôd. Takže musíme si všímať tú realitu. Katrin, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu a budeme mať k tomu aj, aj správu, ktorú sa k tomu ešte vrátime. Ale mám otázku, ktorá ide podobným smerom ako otázka pána Šolca Pozrieme sa na čísla, vývoz, dovozu, to je veľmi zaujímavé samozrejme, pokiaľ ide o obchod, ale hovoríme aj o udržateľnom dopade obchodu a na, na našu spoločnosť a tiež otázka rastu zamestnanosti. Dali by sa extrapolovať tieto údoje, teda napríklad rast zamestnanosti v Európe a potom aj e, všimnúci, v ktorých e, oblastiach EÚ a v ktorých krajinách. To by bolo veľmi zaujímavé a e, e, teda všimnúť si tento dopad. Druhá otázka. E, teda kapitoly TSD. Tie sa vyvíjajú vlastne od samého začiatku TSD kapitol v, v FTA, takže musíme si všimať, čo obsahujú, ako sa dajú vymôcť a vidíte tam istý E, e, dopad a rozdiel medzi tou prvou generáciou TSD, TSD kapitol a poslednými, poslednou generáciou, napríklad v oblasti klimatických politík alebo, alebo mimovládnych organizácií a tak ďalej. Vidíte tam teda nejaký kvalit, kvalitatívny e, efekt týchto kapitol TSD? Harry Hautula. Ďakujem pokáž, pokúšam sa pochopiť, ako sa EÚ vyrovná s, e, e, s vykoristovaním e, pracovníkov prostredníctvom svojich obchodných dohôd. Viem, že hm, Spojené štáty na základe svojho protiotrockého zákona sa venuje tejto otázke. Máme tu konkrétne témy, napríklad e, v Malázii máme veľmi silnú e, alebo teda máme tam nútené práce, otrocké práce v dodávateľskom reťazci. Napríklad pokiaľ ide o dodávanie gumových rukavíc, ktoré sa dovážajú v e, veľkými nemocnicami v EÚ. Takže toto je spôsob, ako Spojené štáty americké riešia tento problém. Ale ako môže Európska únia reagovať na, eh, na túto veľmi vážnu situáciu a na tieto veľmi závažné spôsoby vykoristovania eh, pracovníkov? Pani Hübner. Ďakujem. Chcem podporiť všetky tie poznámky kolegov, ktorí hovorili o malých a stredných podnikoch. A chcem ešte doplniť jednu otázku keď sme vložili tému stredných malých podnikov do tejto oblasti, bol to tlak zo strany EÚ, alebo vidíme už aj nejakú pozitívnu reakciu a záujem e, na strane našich partnerov a, a, a vnímajú vlastne by prínos e, tohto tlaku e, v kontexte FTA. No a druhá otázka. Vypočuli sme si vo veľkej väčšine štatistiky, ale ja si myslím, že správa to nie je len štatistika, e, je tam aj veľa, teda musí tam byť analýza a teda súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že musíme ísť hĺbšie, aby sme pochopili dôsledky tohto obchodu pre obe strany. A v kontexte štatistik sa vás chcem spýtať. Hovorili ste o tom, že v istej chvíli, keď e, porovnávame VTO s e, e, obchodom založeným na FTA, ak si to dobre pamätám, tak VTO rástlo rýchlejšie ako FTA, lebo tie nástroje, napríklad teda Čína a Spojené štáty, že to je približne rovnaká veľkosť. Ale to nie je vysvetlenie to je vlastne len interpretácia štatistik. Takže máme aj hlbšiu analýzu, prečo, e, prečo obchod e, na základe FTA rastie pomalšie ako obchod na základe VTO. Takže, takže prečo je vlastne FTA pomalšie? No a potom ešte ďalšia otázka. Keď hovoríte v roku 2018 niečo narástlo, e, lebo boli odstránené e, reštrikcie. A pozeráme sa na to, e, z toho pohľadu teda je to akoby jednorazová záležitosť, alebo je to nejaký trend, ktorý ukazuje, že teda dobre, keď na budúci rok nebudeme mať nejaké odstránenie bariér, tak nebude žiadny rast. Takže teda toto by sme mali vedieť, ako sa to bude v strednodobom horizonte meniť. No a potom posledná otázka. Chcem sa teda spýtať, čo môžete povedať, v akej fáze e, e, e, kam sa uberá vlastne politika komisie a, a, a novej komisie pán eh, Buržos. Ďakujem komisii za prezentáciu, sú to veľmi zaujímavé čísla. Ďakujem, že ste nám poskytli ten širší obraz prepojenie na geopolitickú evolúciu a, a na protekcionizmus, a efekty e, otvárania trhov a potom e, tie dopady e, obchod založený na pravidlách. No ale chcem sa spýtať, je to, je to dosť široký obraz, ktorý máme? Napríklad, ak máme trhy, kde neexistujú žiadne prekážky, žiadne clá, žiadne obchodné prekážky, mm, vieme tam hovoriť o našej konkurencieschopnosti, vieme byť konkurenčne schopní s ostatnými krajinami. E, e, európske krajiny e, investujú zhruba 2% HDP, ale vo svete iné krajiny to robia oveľa viac Takže keby sme aj nemali žiadne prekážky colné alebo ďalšie na naše produkty, e, tak e, máte nejakú predstavu o týchto faktoroch? To druhé, vaše dáta e, z Eurostatu, tam je rozlišovanie medzi tovarmi a službami. Je to ešte stále dobré kritérium? hard and soft, vlastne to sa stále viac prepája, teda čo je tovar, čo je služba. Mekatronika napríklad, máte, e, máte názor na túto kombináciu hardwareu a, hardwareu a softwareu napríklad. Ďakujem veľmi pekne. A z mojej strany posledná otázka. Je tam veľmi veľa medzier e, vo vašej prezentácii. A vždy, keď ste Eh, hovorili o týchto medzerách, tak eh, akoby to riešenie eh, má byť ten hlavný úradník pre presadzovanie dohod. A to je akoby nejaké mystérium, takže kedy nám komisia predstaví viac podrobností o, k tomuto mystériu. A máme 9 minút, nech sa páči, musíme ukončiť diskusiu presne o 10. Ďakujem veľmi pekne. Hm, pokúsim sa to zvládnuť v 9 minútach. A to je trošku výzva, ale samozrejme v menšom okruhu môžeme pokračovať potom. CETA. Áno, e, všímame si a všimli sme si dôvody. Už som hovorila o tom, že e, export Inama do Kanady tam máme dobrú výkonnosť, e, najmä v sektore dopravy to si všímame. A to si je z časti preto, lebo e, lebo vlastne tu máme e, odburávanie cieľ, ale to ešte nezabralo, takže je tam potrebná adaptácia e, na strane najväčších vývozcov. Ale sme v kontakte s týmito spoločnosťami, to chcem zdôrazniť, rozprávame sa s nimi a tiež, a to je veľmi dôležité, konáme v Otave aj v EÚ aby sme zlepšili nárast e, a, a, a teda implementáciu e, e, CETA a všetkých našich dohod. To znamená stretnutia s členskými štátmi, aby sme zlepšili prácu na zosieťovaní, aby sme vytvorili európsku sieť TPO a nástroj, ktorý práve vyvíjame, ten predstavíme začiatkom budúceho roka, tam zlepšíme databázy, pokiaľ ide o našu, naše oddelenie pre obchod. A budeme mať vlastne špecifické informácie o rôznych FTA, ale aj špecifické informácie a to samozrejme bude mať veľa prepojení na národné webové e, e, stránky. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, viacerí z vás to spomenuli, aj my máme ten názor, že to je veľká výzva. Zhruba poznáme podiel za rok 2016, tá podiel e, e, malých a stredných podnikov, ktoré vyvážajú do tretích krajín a hodnota to je asi 86 86 exportérov v porovnaní s 34 hodnoty. Hmm. Mm, nemáme ale všetky pohľady, e, e, lebo členské štáty nám neposúvajú všetky údaje. A uvedomujeme si, že tie kapitoly stredných malých podnikov e, nie sú koncom diskusie, ale aj začiatkom Áno, dohodli sme sa už na prvom zasadnutí spoločného výboru, že budeme mať intenzívnu výmenu informácií, že tam budeme mať nominácie kontaktných bodov pre malé a stredné podniky, aby sme zlepšili našu správu. Teda je to čosi podobné ako kapitola malých a stredných podnikov. Ehm, všetky naše nové dohody obsahujú kapitolu malých a stredných podnikov. Myslím, že posledná sa teraz finalizuje s Austráliou. Takže toto si veľmi dobre uvedomuje. Mm, tvorba pracovných miest. Ehm, máme štúdiu, tá sa spomína, spomína v správe, teda ide o pracovné miesta vytvorené obchodom, nielen teda preferenčnými dohodami. E, čísla hovoria, 36 miliónov pracovných miest e, závisí od, obcho- od exportu a medzi rokom 2000 a 2017 teda pracovné miesta podporované vývozom, teda všet, všetok vývoz narástli o 66 44,3 miliónov dodatočných pracovných miest. Mnohí z vás ste o tom hovorili, že štatistiky samozrejme nie sú e, cieľom, sú východiskom. No a keby sme mali viac času, mohli by sme ísť do väčších podrobností. Áno, Máme nádej, že sa rozšíri naša analýza eh, a aby sme pochopili nárast a pokles obchodu. Chceme vás požiadať, že eh, mnoho z týchto úloh je prepojených na implementáciu dohôd a ďalšie faktory. Chceme eh, tiež využívať aj ďalšie E, nástroje, napríklad zmena konkurencieschopnosti, podiel na trhu európskych e, sektorov a priemysla v týchto krajinách v porovnaní s inými krajinami, alebo tiež také veci ako e, budeme si viac všímať ekonomické prostredie v našich partnerských krajinách. V niektorých prípadoch už to robíme. Urobili sme to v prípade Južnej Koreji, v roku 2018 e, bola vydaná štúdia a tá tiež obsahovala e, aj e, kapitolu o emisiách CO2. No a posledným dopadov tam to bude vlastne zatýkať všetkých dovod, teda ex post to sa bude týkať všetkých FTA dohôd 5 rokov po tom, čo začali platiť. Pokiaľ ide o kapitoly TSA, TSD, pardon. Áno, pozeráme sa na kvalitatívny dopad. Je tam e, mnoho projektov, ktoré sú financované a podporujú prácu s, obchodným, s, občianskou spoločnosťou. Vykoľčovanie pracovníkov, no... E, keď vydávame s krajinami, tak vždy ich eh, žiadame, aby eh, ratifikovali eh, dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nutenej práci, ale oni už tak či tak musia byť viazaní týmito princípmi. Stredné malé podniky ehm, naši partnery presadzujú túto tému. Kanada hm, hovorí o tom, ako lepšie komunikovať s malými strednými podnikmi Mm, východné partnerstvo, tam je veľa projektov, ktoré podporujú eh, malé a stredné podniky, takže tam je veľký záujem. Potom tam zaznela otázka Eurostat. Žiaľ, neviem vám na to eh, okamžite odpovedať, teda ten vzťah eh, hardware a software, ale ráda sa k tomu vrátim. No a potom enforcement officer, teda úradník na presadzovanie. Tí, Týka sa to teda novej komisie. Naša budúca komisárka sa k tomu už vyjadrovala. Bude to na, úrovni, na najvyššej úrovni medzi DigiTrade. A každý rok bude podávať správu Európskemu parlamentu a bude sa zodpovedať e, komisárovi a pôjde o posilnenie hm, a implementáciu našich záväzkov e, v rámci FTA a veľmi teda očakávam nomináciu tohto úradníka. No a ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na ďalšie bilaterálne kontakty v otvorených otázkach. A samozrejme, musíme prehlbiť našu diskusiu, lebo je tu veľa, veľa otázok, ktoré akoby vysia vo vzduchu a tešíme sa na ďalšie stretnutie, pokiaľ ide o implementáciu FTA. Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatvárame bod 21 a bod 22, to je hlasovanie. Máme dnes len jedno hlasovanie a prv ako začneme s hlasovaním, e, urobíme si testovacie hlasovanie. Je to elektronické hlasovanie a ak všetci by ste mali pripravené, mali mať pripravené hlasovacie karty. Takže otváram testovacie hlasovanie, je to proti? Mm, z EPP je o jeden priveľa, o jeden hlas priveľa. Takže uzatváram testovacie hlasovanie a je to prijaté. No a skutočné hlasovanie bude o e, hydinového, hydinovom mese z Ukrajiny. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem pekne za toto hlasovanie. Teraz prejdeme na bod 23. Aktivity monitoringových alebo monitorovacích skupín. Monitorovacie skupiny sú integrálnou súčasťou výboru INTA a Vytvorili sme 38 takýchto monitorovacích skupín a keďže sú integrálnou súčasťou výboru, tak by sme mali vedieť o ich práci a o výsledkoch. Čiže preto máme pravidelne tento bod na programe. Prosím, utište sa. ticho v miestnosti. Good. Um, takže chceme informovať vždy uh, po hlasovaní, eh, aby tu bolo prítomných čo najviac členov o informáciách o uh, uh, monitorovacej skupine. A máme tu tri monitorovacie skupiny. Prvá sa týka e, východnej a južnej Afriky a spravodajcu zastupuje Heidi Heitelan a udelujem slovo jej. Pán predseda, áno, vyjadrujem sa v mene Ellie Charms, našej stálej spravodajkyne a predsedkynia monitorovacej skupiny pre východnú a južnú Afriku. Teraz mám problém, lebo mám tu jej e, odkaz, ktorý chcem prezentovať. Všetko je bez papieru. E, dokonca biro Európskeho parlamentu už e, je bezpapierové, ale ja mám problém to je ako e, deti obuvníkov, keď nemajú topánky. Dobre, takže Ali Chancellor mala prvé zasadnutie o monit- teda monitorovací skupiny o, južnej, o, ju, o krajinách e, východnej Južnej Afriky 9. oktobra a zasadnutie sa uskutočnilo e, s kompletným zastúpením politických skupín. E, okrem toho e, tam boli zástupcovia z DigiTrade, a aj predseda delegácie eh, eh, parlamentného zhromaždenia ACP EU, AKP EU. Takže eh, znovu boli otvorené rokovania o mm, dočasnej dohode o partnerstve medzi EU a AKP s cieľom prehlbenia a nemá ísť len o vstup na trh. Budú tam podrobnejšie pravidlá o e, obchodných službách, verejnom obstarávaní, e, právach duchov, duševného vlastníctva, polnohospodárstvo, udržateľný rozvoj. E, prvá diskusia sa uskutoční v januári a už bola vypracovaná a dohodnutá ambiciozna cestná mapa. Tam je 45 rokovacích kôl roka a indikatívny harmonogram s cieľom ukončiť rokovania do konca roka 2022. Prvé zasadnutie skupiny bolo efektívne a e, e, išlo o dôležitosť klimatických zmien, predovšetkým e, os, e, pre ostrovné e, štáty boli zdôraznen, bola zdôraznitá dôležitosť občianskej spoločnosti. Samozrejme, rodové otázky musia byť e, kľúčové a musia byť chránené. E, E, musí byť zabezpečená ochrana, aby sa z týchto štátov nestali daňové raje pre korporácie. E, dopadová štúdia bude vypracovaná paralelne k rokovaniam, ale výsledky nebudú dostupné pre e, dodatočné dva roky. Medzičasom budeme monitorovať pokrok mm, tohto posudzovania a vývoj takýchto divergentných regiónov, pokiaľ ide o otázky ľudských práv. Kolegyňa Ali Čams zočakáva, že budúce zasadnutie ECA, e, e monitorovacej skupiny ECA e, sa uskutoční v januári. Sú nejaké otázky? Nie, takže prejdeme k monitorovacej skupiny obchodné vzťahy medzi EU a Spojenými štátmi. 23. oktobra sa uskutočnilo zasadnutie a bod na programe bolo rozhodnutie VTO a dotácie e, Airbus, e, potom e, colné otázky Spojených štátov a diskutovalo sa o tom a momentálne nie je ochota zo strany Spojených štátov diskutovať o týchto colných tarifoch, pretože majú majú z toho výhody a v polke roka, v maji, v júni budeme mať budeme mať e, e, výsledky e, diskusí, ktoré prebiehajú, takže možno dôjde k ďalšej eskalácii a riešenie by bolo rokovanie, ale momentálne žiadne rokovanie nie je možné. Čiže uvidíme, akým spôsobom Myslím, že čoskoro bude ďalšia monitorovacia skupina, kde sa bude diskutovať o budúcnosti VTO, odvolacieho orgánu a situácii po 13. novembri. To je možný e, termín e, zavedenia colných e, tarifov. Takže sú nejaké otázky? Nie a Jadranská monitorovacia skupina Heidi Hautheiler je spravodajkyňa. Dobre, teraz som naozaj e, bez vytlačených dokumentov. No, prvé zasadnutie e, Jadranskej monitorovacej skupiny, tam išlo o obnovenie rokovaní s Tajskom. Uskutočnili sa voľby a tešíme sa na e, znovu vytvorenie stabilnej situácie, čo sa týka demokratických eh, eh, postupov. Boli tam kolegovia, bol tam kolega z DigiTrade a vysvetlil nám situáciu. Tajsko je druhým druhou najväčšou azijskou ekonomikou a najob, štvrtou najobľúbenejšou krajinou v regióne. Čiže tajská ekonomika je diverzifikovaná eh, so silným priemyselným sektorom a stále vyššou E, stále vyššou dôležitosťou pre e, výskum a vývoj. E, nie je to ľahký trh pre európske spoločnosti, ktoré sú dosť obmedzené v lokálnych operáciách, pretože je tu vysoká, vysoká miera vnútroštátneho práva. Komisia dostala mandát vyrokovať dohodu o voľnom obchode s azijskými krajinami ako skupiny už v roku 2006, čiže pred 13 rokmi, ale v roku 2009 bolo rozhodnuté mm, vyrokovať e, samostatnú e, dohodu e, s týmito krajinami a to bolo vysvetlené rôznymi stupňami vývoja v Tajskom to bolo pozastávané v dôsledku kudeta. V roku 2017 sa postupne začali obnovovať mm, diskusie. E, v roku v marci 2019 boli voľby a e, bola vytvorená nová voľba v júli, čiže ako výsledok e, závery rady boli prijaté a mm, bol vyžiadaný nový text, čiže ešte tu obozretný postup EÚ a Tajsko začali svoje vnútorné procesy s rôznymi zainteresovanými stranami, aby sa pripravil eh, pokračovanie eh, v diskusiách a z pohľadu EÚ vidíme, že cieľom je dokončiť eh, rokovania a ak sa obnovia rokovania, tak by mala byť prezentovaná kompletná dohoda o voľnom obchode. Čiže Tajsko musí Ehm, Tajsko musí rozhodnúť, či chcú TPP alebo EFTA. Mm, musí eh, rešpektovať eh, eh, pravidlá rybolovného sektoru. Takže išlo o, tu o e, všetky články o udržateľnom rozvoji, ktoré sú e, zahrnuté v iných dohodách o voľnom obchode. Diskusia bola zaujímavá. Kolegovia sa zamerali na obavy ohľadom demokracie, ľudských práv a pracovných podmienok a ohľadom niektorých detajlov tejto dohody o voľnom obchode. Jedna otázka, ktorá bola nastolená, išlo o využívanie e, nútených pracovných síl e, E, niektorými spoločnosťami to Európska únia musí brať veľmi vážne, pretože sa to e, vzťahuje aj na e, vykoristovanie migrantov. Zamestnávateľia migrantov môžu byť kriminalizovaní a žalovaní pred súdom. Zdá sa, že mm, že budú obnovené rokovania do dvoch eh, mesiacov, či všetko pôjde eh, podľa plánu, tak eh, potom do dvoch rokov by mali byť rokovania uzavreté. Európska únia je optimistická, aj keď komisia hovorí, že Tajsko bude predstavovať väčšiu výzvu a odhad trvania rokovaní sú 3-4 roky, čiže je tu pocit, že pre tajskú vládu priorita je F- EFTA s Európskou úniou a nie TPP so Spojenými štátmi. Ďakujem. Nejaké otázky? Nie. Posledná správa na dnešok pravidlá e, VTO o elektronickom obchode. Ďakujem pekne. Včera sme mali prvé stretnutie monitorovacej skupiny. Bola to veľmi intenzívna práca, aj príležitosť e, venovať sa všetkým špecifickým aspektom rokovaní. Ako viete, tieto boli zahájené v januári minulého roka. 80, 80 e, krajín VTO je súčasťou týchto rokovaní, najväčší globálni hráči, vrátane EÚ, USA, Čína, e, e, Brazília, mimo sú India a Južná Afrika, z tých veľkých krajín teda. Je to veľmi užitočná práca, ako viete, špecifické ciele tohto sú e, vlastne podporovať e, elektronický e, obchod, odburávať cezhraničné prekážky, zlepšovať dôveru spotrebiteľov, v online priestor bojovať proti spamu, zvyšovať účasť mikro a malých podnikov. Toto sú teda tie špecifické ciele a v rámci nich e, sa potom vybychli určité konkrétne body, ku ktorým prebiehajú rokovania, ktoré e, sa začali veľmi intenzívne. Austrália e, vedie tieto rokovania. Bol tam naozaj veľmi intenzívny e, kalendár. Posledné kolo rokovaní prebehlo pred dvoma týždňami. E, do konca novembra bude ďalšie a potom bude stretnutie na úrovni veľvyslancov v polovici decembra. Témy e, sú naozaj početné, sú tam rôzne vízie, rôzne ciele, ktoré sledujú jednotliví globálni hráči. Čína sa takisto snaží pomocou tohto nástroja zohrávať e, svoju úlohu v oblasti digitálnych technológií. ako aj USA e, sa snažia presadzovať určité pozície e, síly a dominancie, ktoré už majú, a teda ochraňovať ich. Takže treba byť optimistický, sledovať s presvedčením tieto rokovania. Pracovná skupina mala príležitosť včera hodinu a pol sa venovať všeobecnému rámcu, aktuálnemu stavu rokovaní. Na, eh, naďalej budeme sledovať eh, rozvoj týchto rokovaní, priebeh. Ďakujem. Ďakujem. Uh, Otázky žiadne. Ďakujem. No a bude pokračovať práca v monitorovacích skupinách. Teraz 24, pod číslo 24. Ide o mm, vzťahoch EÚ a Bangladešom, krajina, ktorá je veľkým prijancom projektu Všetko okrem zbraní, projekt Európskej únie a samozrejme mm, e, podliehajú špecifickému monitorovaniu kvôli e, tragédii na Hanna Pláza pred niekoľkými rokmi, kde časť e, budovy, ktorá bola akord, ktorá už je dokončená, A my sme boli intenzívne zapojení do e, zlepšovania situácie pre a, a, pracovníkov a, v odevnom sektore v Bangladeši a e, množstvo delegácií a tam bolo na navšteve počas uplynulého legislatívneho e, obdobia. Teraz akor je dokončená a musíme um, teda eh, monitorovať situáciu um, uskutoční sa delegát, teda uskutočnila sa delegácia mm, ESVČ a komisie minulý mesiac, čiže najprv si vypočujeme správu ESVČ a komisie a potom eh, tu bude je tu s nami veľvyslanec Bangladešu, ktorý nám dá spätnú väzbu z jeho strany a máme tu aj zástupcu eh, eh, eh, obchodnej komunity a odborových organizácií, takže máme šancu získať si kompletný prehľad situácie. Najprv udelím slovo komisii na 5 minút. Celkovo máme na túto tému jednu hodinu, takže prosím, E, skúsime dodržať um, túto jednu hodinu. Nikos e, bude hovoriť, lebo Nikos bol s kolegami v Bangladeši, čiže on uh, uh, tam môže povedať k tomu viac. Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, že ste nám dali príležitosť eh, hovoriť o kompakt. Ehm, toto je eh, teda chcem sa poďakovať eh, výboru za tento spis a za podporu Bangladešu, keďže nemáme veľa času, tak sa obmedzím na tri body. Poprvé uvediem kontext Um, uh, EBA a uh, potom uh, mm, misia a potom odovzdám slovo kolegovi z ESVČ. Čo sa týka kontextu, ako ste povedali, Bangladeš je jeden z hlavných príjemcom, z príjemcov projektu Everything But Arms. Dve tretiny všetkých um, prostriedkov EBA poberá Bangladeš, čiže EBA prispelo eh, eh, k ekonomickému rastu Bangladešu, ale najnovšie štatistiky, aby som mm, máme 20 miliónov eh, vývozu, to je 2 miliardy úspory cla, cieľ, ktoré sa nevyberajú. Uplynulé roky Európska únia pomohla Bangladešu rast HDP je každoročne 67% a to veľmi pomohlo Bangladešu znížiť e, extrémnu chudobu. Je tu veľa e, e, vývoja, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest v textilnom sektore. 4 milióny pracovných miest bolo vytvorených vďaka EBA. Väčšinou týchto pracovných miest, asi 60% z nich, to sú ženy. Čiže EBA hralo dôležitú rolu v e, prispievaní k rastu Bangladešu a to vedlo k tomu, že Bangladeš e, e, už bol vylúčený zo statusu LDC najmenej rozvinutých krajín. No ale ide o to, aby sme zabezpečovali, že sa to bude vzťahovať na všetkých občanov Bangladešu aj pracovníkov E, tento e, proces začal v 2017. V podstate už sme mali projekt Compact e, a bol tu určitý pokrok, pokiaľ ide o bezpečnosť v Bangladeši. Bolo oveľa menej pokroku, čo sa týka pracovných práv sú tu aj určité povinnosti pre princov e, e, dodržiavať určité základné princípy týkajúce sa ľudských práv a pracovných práv. Takže tu sme začali takéto, takéto e, angažované úsilie idúce týmto smerom. Stretnutie v e, júni 2018 viedlo k silným záväzkom Bangladežu, aby e, dalo úplne do súladu svoju legislatívu s dohovormi ILO. Boli tam viaceré veľmi negatívne správy zo Ženevy e, o porušovaní kľúčových dohovorov ILO Došlo teda k určitým legislatívnym zmenám, zmenili sa pracovné, e, e, určité úpravy týkajúce sa pracovného práva. Pán Klanéži tohto roku idú správnym smerom, ale jasne to nepostačuje. E, nerieši to všetky tie body, ktoré identifikovala Medzinárodná organizácia práce. Týmto sa teraz zaoberala naša služobná cesta no, pred dvoma týždňami. Bola to spoločná cesta s ESVČ A zaoberali sme sa aj teda otázkou zamestnávania. Som nový tu kolega z Generálneho riaditeľstva pre e, e, zamestnanosť. A zaoberali sme sa v podskupinách e, pre obchod, ľudských práv a rozvoj a spoločného výboru EU a komisie rôznymi otázkami. Eh, dôvod, prečo sme sa rozhodli eh, pre takéto eh, stretnutia, chceli sme vlastne mnohonásobiť tie posol, naše posolstva pre vládu Bangladeš. Bangladešu stretli sme sa s zástupcami odborov, federáciou zamestnávateľov, s mimovládnymi organizáciami, s európskymi podnikmi a značkami, s bangladeskými podnikateľmi, medzinárodnými organizáciami, organizáciami eh, eh, OSN eh, v teréne a teda členskými štátmi pokiaľ ide o naše stretnutia s vládou, myslím si, že pre, veľmi dobre prebehli stretnutia na rôznych ministerstvách e, zahraničných vecí, obchodu a tak ďalej. Stretneme sa aj s poradcami premiéra. Mali sme teda dobré zasadnutia. Veľmi silné posolstvo sme mohli vyslať počas nich, pokiaľ ide o postup v oblasti ľudských práv a pracovných e, práv, ako to definovalo ILO vo svojich dohovoroch a OZN. Dobrú správu, ktorú tu dnes e, prinášam, je dohoda o ďalších e, krokoch a návrhoch. Takže k tomu návrhu, k pracovnoprávnym e, aspektom, podali sme, že je veľmi dôležité zabezpečiť pokrok v oblasti možnosti odborom, aby sa mohli slobodne organizovať, bojovať proti prípadov násilia a, a Podobne voči e, odborárom treba tiež e, sa venovať e, práci detí. 1,2 milióna detí odhadom ešte stále pracuje v nebezpečných podmienkach v Bangladeži, väčšinou v neformálnom sektore, ale to je tiež niečo, čomu sa treba venovať. Nejde nám tu len o formálny sektor, pokiaľ ide o Bangladeš a pokiaľ ide o pracovné inšpekcie, to je veľmi dôležitý prvok samozrejme, pretože bez Eh, inšpekcií nikdy nezabezpečíme, že sa eh, správne vymáhajú práva eh, pracovníkov v týchto krajinách. Vytvorili sme takisto aj cestovnú mapu, pokiaľ ide o určité navrhované zmeny k týmto otázkam. A táto cestná mapa sa tiež odráza aj v spoločných e, záveroch podskupín a spomenieme to aj v tej spoločnej, e, v spoločnom výbore medzi EÚ a e, komisiou. Je to teda verejné. Budeme, budeme žiadať aj o ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať na túto cestnú mapu. O kompakte ako takom sa nediskutovalo na tejto misii, na tejto služobnej ceste sú to také paralelné e, postupy, aj keď sa z časti prelínajú. Dobrou správou však je, že sa predlžil a um, Máme tu e, vlastne e, súhlas súdu s touto dohodou, ku ktorej e, e, dospeli e, bangladeské strany. A ku kompaktu dúfame, že budeme mať stretnutie v prvej polovici budúceho roka, kde budeme diskutovať o modalitách, aby naše stretnutia boli efektívnejšie než v minulosti. Po tomto krátkom vyjadrení by som rád eh, pustil eh, ku slovu eh, kolego z SVČ. A len na dve minúty samozrejme, lebo celkovo ste mali pre váš vstup vyhradených 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Bangladeš je dôležitým partnerom pre EÚ v regióne je to veľmi e, dôležité v súvislosti s mnohými prioritami EÚ, vrátanie regionálnej stability, bezpečnosti, neregulárnej migrácie, rozvojovej e, spolupráci, e, krízy ohľadom Rohingov, ESVČ e, trvalo na tom, aby sa konalo ďalšie zasadnutie pod e, skupiny e, medzi EU a Bangladežom v oblasti ľudských práv a dobrého riadenia v spoločnosti všetko okrem zbraní. Väčšinou takáto podskupina by zasadala až budúci rok, v roku 2020, ale mali sme osobitné zasadnutie tohto orgánu už skôr Celkovo sme sa teda venovali um, obavám v oblasti ľudských práv a pracovných práv v Bangladeži, na podskupine a aj v, na mnohých e, sedmiach na vysokej úrovni sme jasne vyjadrili naše obavy týkajúce sa týchto veľmi dôležitých vzťahov ako voľby, občianská spoločnosť, e, sloboda vyjadrovania sa, sloboda médií, E, sloboda stretávania sa nutené e, e, miznutia, práva žien, detí, detské manželstva, práva marginalizovaných skupín, rohingovia, trest smrti. EÚ zdôraznila, že je potrebné, aby sa bangladežská voda začala zaoberať odporúčaniami z univerzálneho periodického preskúmania. Treba sa zaobrať aj správami expertných misií EÚ. Chceme takisto aj e, sledovať, ako pokročili záväzky e, z posledného e, stretnutia medzi vládou Bangladežu a EÚ v Dhaka a teda rátame s konštruktívnym prístupom bangladežskej vlády v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz tu ešte e, možnosť na 5 minút zareagovať pre e, MSA. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Európska e, únia e, sa už e, veľa rokov angažuje v Bangladeži, čo viedlo k mnohým prípadom úspechu, ktoré často prehliadame, medzinárodné médiá aj my sami. Bangladež je teraz na špičke v mnohých oblastiach nielen ekonomického rastu vo, svojej, vo svojom regióne, ale v oblasti sociálnych indikátorov, vrátane práv žien, Príspevok EÚ e, v tejto súvislosti je e, vždy veľmi dôležitý. Rohing, e, govia, a humanitárna krác, kríza súvisiaca s nimi, aj klimatické zmeny však hrozia, že mnoho z toho, čo sme dosiahli, vlastne to znamená eróziu, viac než 60 EPA exportov do EÚ Eh, smer, smeruje teda z Bangladeža. A Tá, náš teda obchod je eh, veľmi eh, dôležitý, dôležitejší než teda rozvojová pomoc, ktorá pomohla mnohým ľuďom v Bangladeži dostať sa z chudoby. Dôležité je, aby sme naďalej mali e, možnosť e, čerpať e, z tejto podpory EÚ. Minimálna mzda sa v Bangladeži zvýšila na 162 z roku 2010. 693 e, dodatočných odborov bolo zaregistrovaných od roku 2013 a 3800 e, fabrík e, zažilo inšpekciu elektrickej bezpečnosti a inštalácií a 90 nedostatkov bolo doteraz odstranených výbory eh, pre eh, účasť na voľbách, bezpečnostné eh, výbory sú už teraz povinnými v každej fabrike. MOU e zabezpečujeme fungovanie dohody, nezávislý monitorovací režim je tu veľmi dôležitý, aj teda výbor pre udržateľnosť. Bangladeš má teraz naozaj veľmi vysoký poč- počet zelených e, e, fabrík, zelených fabrík. Nedostatkom ostáva, že e, importné e, ceny vybavenia z Bangladežu sa znížili o 6 o 3,64 prvého roku 2018 na podporu udržateľnosti treba eh, bojovať proti eh, tlačeniu eh, cien nadol. Ehm, my eh, teda apelujeme na Európsku stranu, aby sa zaoberala touto otázkou, eh, tlačila na férové ceny. Eh, nedá sa všetko ponechať plne na trhy. Je v našom záujme podporovať dobré pracovné podmienky a zdravé pracovné vzťahy Viaceré e, významné e, zmeny sa udiali aj e, pomocou viacerých konzultácií. Bangladeš sa uplatňovať viaceré dohovory. Jedno máme tu aktívne sme zohľadnili mnohé odporúčania v tejto oblasti. Nedávno sme sa zhodli s Európskou stranou že budeme ďalej e, posilňovať dodržiavanie e, ľudských a pracovných práv. A takýmto spôsobom e, chceme aj, aby vlastne sociálni partneri aj ostatné strany boli do tohto plne zapojené. Preto bolo prekvapením, že určití delegáti pracovníkov na ILO E, sa stiažovali na Bangladeš bez toho, aby informovali ich lokálne, lokálnych partnerov v Bangladeži. Tieto stiažnosti boli pr- plné nesprávnych e, a zastaralých informácií podľa článku 26 ústavy ILO. My zdôrazňujeme, že teda EU e berie teda na vedomie tieto sťažnosti e, voči Bangladežu na úrovni ILO, ale takisto by mala e, zohľadniť aj reakcie našej vlády, pokiaľ ide o práva pracovníkov a teda delegátov zamestnávateľov. Bolo by teda logické, aby sa Európska únia sústredila na e, jednotnú platformu, ako napríklad e, kompakt pre, e, súst, pre, pre udržateľnosť a nie na teda nebol to roztrieštené na rôzne fóra. Veľmi to škodí pocitom našich ľudí, že takéto podobné mechanizmy sa uplatňujú aj pre Bangladeš, aj pre Myanmar, pričom Jamarsko Eh, jasne eh, vlastne realizuje etnické eh, čistky s program genocídy. Európska únia realizuje dohody o voľnom obchode s krajinami ako Vietnam. Pokračovanie bez celného prístupu bude veľmi dôležité pre Bangladeš. Bangladeš aj e, keď teda budeme presunutí e, zo skupiny najmenej rozvinutých krajín do krajín e, so stredne veľkým príjmom. Mm, pokiaľ ide o naše inherentné slabé stránky, bude dôležité pre Bangladeš, aby sme dostali štatus GSP+. plus je dôležité, aby sme nepenalizovali naše ehm, dosiahnuté úspechy, preto dúfame, že EÚ bude súhlasiť s rekalibráciou ehm, vlastne ehm, kritérií pre podiel importov v rámci GSP+. Okrem iného, pán predseda, členovia výboru, všetkých vás pozývam, aby ste navštívili e, Bangladeš a sami zhodnotili e, situáciu, ktorú som sa snažil v tomto obmedzenom e, čase popísať. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec. Takisto na 5 minút dávame teraz slovo komu? Mhm zástupcov importérov a značiek, ktoré vlastne dovážajú produkty z Bangladežu a teda celej Ázie. Máme 2400 členov v EÚ aj v iných krajinách a e, dovážame, teda využívame preferenčné e, clá, keď sa krajín ako Bangladeš, Snažíme sa o udržateľnosť e, v dodavateľskom e, e, reťazci. Otvorený udržateľný obchod určite nám bude napomocný pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja OSN. Pokiaľ ide o Bangladeš, máme tu program na vlastne posilňovanie práv, ktorý sa snažíme rozvíjať približne 50 eh, eh, ako tu sú členmi Amfory a musím povedať, že sme si eh, všimli veľmi veľké zvýšenie mm, podmienok ohľadom teda bezpečnosti v Bangladeži v júni 2020, teda bude taký prelomový moment pre Bangladeš a e, všetky značky, ktoré e, podporujú e, prácu. Dohody dúfajme, že naša práca bude pokračovať v rámci RSC. Je to dôležité, pretože sme vlastne toho dosiahli veľa. Pokiaľ ide o Európsku úniu, Treba povedať, pokiaľ ide o e, RS, e, žiadna e, osobitná skupina tu nebude mať nejakú kon- konkrétnu kontrolu. Máme tam 6 členov BGMEH, máme tam 4 lokálnych, ďalších medzinárodných a potom aj členov z akordu v tejto skupine. Takže chceme tam mať aj neutrálneho predsedu v rámci RSE To, čo chcem zdôrazniť, je, že hoci to bude len doplňujúca úloha, teda ide aj inšpekcie DFAI v Bangladeši, my odporúčame, aby DFAI využívalo expertízu dohody a pokračovalo vo svojej úlohe a spoliehalo sa na expertízu a skúsenosti eh, v rámci dohody. To je veľmi dôležité. V rámci Amfory Máme sektor e, udržateľnosti, vlastne je to iniciatíva, ktorá e, si všíma dodržiavanie jednotlivých štandardov. Tieto audity pokrývajú asi 13 oblastí, e, kolektíve vyjednávanie, férové odmenovanie a tak ďalej, detská práca, ale je tam aj aspekt zdravia a bezpečnosti a tam vlastne sa to týka aj požiarnej bezpečnosti budov. No a v rámci tohto sektoru sme si všimli e, dramatické zlepšenia, pokiaľ ide vlastne o požiarnú bezpečnosť. V roku 2015 len 33 e, e, bangladežských fabrík mali dobrý alebo veľmi dobrý rating a tento rok už to bolo asi cez 65%, takže to je veľmi významné zlepšenie. Pokiaľ ide o aspekty EBA, teda preferencie EBA sú veľmi dôležité pre našich členov, lebo platia vlastne nulové clo, eh, ale hoci hm, nám pôsobia starosti eh, niektoré zistenia, ale nie sme tak prekvapení. Máme tam aktívnu úlohu, vieme, čo sa tam deje a boli tam vlastne veľmi dobré zlepšenia, pokiaľ ide o bezpečnosť, ale sú tam stále problémy, pokiaľ ide o práva e, e, pracovníkov, ľudské práva a tak ďalej. Takže chceme vyzvať bangladeskú vládu, aby brali vážne zistenia komisie a implementovali zmeny veľmi rýchle a účinne. Tieto zmeny sa musia udiať skôr alebo neskôr. Chcem len pripomenúť e, e, bangladeskej vláde, že tento rok e, komisia spustila vyšetrovanie voči Kambodži, EBA, a myslím, že tie výsledky nebudú veľmi priaznivé pre Kambodžu. No a či sa spustia vyšetrovania voči Bangladešu, tak to je vlastne v ich rukách, ale treba vedieť, že je to akoby v hľadáčku. Ale tieto preferencie sú veľmi dôležité, ale takéto vyšetrovania, mm, mm, ak, eh, ak eh, prinesú nejaké výsledky, tak samozrejme my ich budeme podporovať, lebo my vlastne považujeme tieto záväzky za veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Newman za odbory pani Sahan, nech sa páči. Ďakujem, hovorím v mene Medzinárodného odboru zväzu zastupuje 207 miliónov v 132 krajinách. Zistili sme viacero upozornení, pokiaľ ide o stav pracovníkov v Bangladeši Eh, Bangladeš je jedna z krajín, ktorá je problematická, pokiaľ našich eh, eh, prieskumov mm, je tam zhoršenie podmienok, demokratických podmienok pre pracovníkov. Minimálna mzda v septembri minulého roka nepostačuje pre pracovníkov, aby mohli uživiť svoje rodiny. Ale zdá sa, že E, vláda očakáva, že pracovníci pristanú na tieto e, mzdy, ktorých vedú do chudoby. No a je tam niekoľko prípadov brutality, zaznamenali sme prípady smrti, tisíce robotníkov vlastne boli e, uvoznené, takže a zástupcovia pracovníkov sú šikanovaní, viacerí boli uvoznení. A toto je jeden, iba jeden príklad Takže je tam veľká neúcta voči zamestnancom a voči právu na zhromažďovanie, pokiaľ ide o e, zdravotné podmienky e, v zamestnaní zo strany prác e, štátu. Tam vidíme veľkú zdržanlivosť, nedostatky pokiaľ ide o požiarnú bezpečnosť, e, sú tam isté zlepšenia, ako hovoril kolega z Amfory. Okrem toho, e, aj keď je tam pokles e, smrteľných prípadov, tak stále máme vysoký počet pracovných úrazov. Keď sa pozrieme na legislatívny rámec, Bangladeš pokračuje a naďalej má veľmi reštriktívne E, pracovné zákony, e, zákon o zamestnaní e, stále neberie do úvahy právo na zhromažďovanie. Experti Medzinárodnej organizácie práce vyjadrili svoje obavy, pokiaľ ide o tieto problémy a tiež poznamenali, že ich pripomienky Bangladeš neberie do úvahy. E, e, e, Máme e, veľmi vysoké prahy, pokiaľ ide o e, právo na voľné zhromažovanie a e, zákon o zamestnanosti má veľmi vysoké prahy, pokiaľ ide o možnosti trestov a to vlastne vedie potom k veľkým podlačeniam protestov zamestnancov. Problémy sú tiež pri odmeňovaní cez časov Eh, zamestnanci stále nemajú možnosť eh, tvoriť eh, alebo zakladať odborové zhromaždenia. Ehm, odopieranie registrácie odborových zväzov, teda viac ako polovica odborových zväzov nebola zaregistrovaná, to považujeme za neakceptovateľné. Tieto témy nie sú nové, samozrejme pre vládu, my ich na to upozorňujeme a upozorňujeme na to všetky e, dohľad, orgány dohľadu v Medzinárodnej organizácii práce, ale nevidíme tam nejaké zlepšenia za posledné 10 ročie. Ako pán vyslanec zdôraznil, e, e, Máme na stole sťažnosť eh, proti Bangladešu zo strany Medzinárodnej organizácie práce a je tam výzva na eh, vyšetrovanie. Takže toto je najvyššia úroveň eh, postupu, pokiaľ ide o vyšetrovanie. A nie je to krok, ktorý by bol urobený svojvoľne Mm. Máme tam sťažnosti z minulých rokov, e, čo si podobne sme mali aj proti vlády, e, vláde Kataru. E, vyčerpali sme všetky, všetky kanály dialogu v rámci systému Medzinárodnej organizácie práce. A nevidíme E, hmatateľné úsilie e, vlády e, smerom k zlepšeniu. Takže preto podporujeme Európsky parlament, aby presviečal členské štáty, aby podporovali kroky Medzinárodnej organizácie práce. Tiež vlastne podporujeme Európsku komisiu, aby spustila príslušné vyšetrovanie. Ďakujem veľmi pekne za toto veľmi presné stanovisko a bolo to v časovom líte. Veľmi pekne ďakujem. Pán Buchart, e, nech sa páči e, za spravodajcu. Dámy a páni, vypočuli sme si niektoré veľmi e, e, dôležité čísla, hovorí sa tu o 2 miliardách úspor, a e, tiež to, že Bangladeš vlastne už od roku 2020 nebude medzi najmenej rozvinutými krajinami. Takže vidíme tu akoby pozitívny vývoj. Zdá sa, že sa to uberá správnym smerom, ale keď sa pozrieme bližšie, tak vidíme, že e, e, táto dohoda má dopad nie len na čísla, ale malo by to mať dopad aj na vývoj spoločnosti a na zodpovedné e, správanie štátu. E, teda e, ide o články 3 a 4 nariadenia GSP. No a počuli sme o porušovaní predpisov na ochranu zamestnancov, ale treba tiež poznamenať, že keď sa pozrieme napríklad na Open Doors, tak e, Bangladeš je e, na 48. mieste, pokiaľ ide o prenasledovanie e, pre vieru a teda tam poklesli z, z 41. miesta dochádza ku pozmeňovaniu učebníc, o vytesňovaniu kresťanských mien z učebníc a, e, e, a boli tam odmietnuté aj vlastne e, alebo tá prijaté milodary, ktoré pôsobia konfliktne. Takže ten vývoj nie je pozitívny a tieto kritické body tu musíme poznamenať popri hospodárskych aspektoch, teda Bangladeš sa je teraz na, e, na mieste 149 zo 180 sledovaných štátov, štátov, pokiaľ ide o mieru korupcie. Takže e, hospodárstvo je veľmi skorumpované. Bola vytvorená antikorupčná komisia v Bangladeši, ale táto zatiaľ nezaznamenala žiadne úspechy. Naopak, zdá sa, že politická opozícia v krajine je vystavená stále väčšiemu tlaku. Dámy a páni, toto sú body, ktoré, e, o ktorých musíme hovoriť a myslím, že doteraz e, sa o nich e, otvorene nehovorilo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tieňoví spravodajcovia. EPP nie je prítomné. Sociálci a demokrati Agnes Jörges Ďakujem, pán predseda, ďakujem za všetky tie vstupy do diskusie o Bangladeši. Myslím, že zapojenie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o bezpečnosť na e, pracovisku v Bangladeši, že toto už má dlhoročnú históriu. A musím povedať, že teda Neviem, či mám hovoriť optimisticky alebo cynicky. To je kľúčová otázka. <coughs> Potlačanie slobody zhromažďovania pokračuje, e, vyjadrenia e, odborov a obchodných zväzov sú veľmi jasné, teda je tu stále blokovanie registrácie odborových zväzov a stále e, sa rozširuje vlastne Mm, e, toto potlačanie, máme tu problémy, pokiaľ ide o zákon o zamestnanosti a e, dokonca teda ochrana zamestnancov v niektorých oblastiach neexistuje. A viac ako pred rokom e, sme za EP žiadali na úplné vyšetrovanie v rámci EBA, či vláda governmentu, vláda e, Bangladeš, e, e, Bangladešu má tieto práva alebo nie. A Európska komisia v roku 2018 odpovedala tý, tak, že prebieha dialog s Bangladešom a budeme vyvíjať tlak a a keď som si prečítala eh, stanovisko spoločnej komisie z minulého mesiaca, tak eh, bol dohodnutý harmonogram, máme cestovnú mapu. Takže chcem sa spýtať, tak eh, čo si myslíte, čo hovorí táto cestovná mapa o ukončení beztrestnosti, pokiaľ ide o Eh, exportnej zóne, ako sa vlast, kedy sa zmení eh, zákon o zamestnanosti. Takže a naozaj musíme eh, zopakovať, že sú tu veľké obavy, pokiaľ ide o dodržanie práva na zhromažďovanie. A to má veľmi zlé dopady. Ak inšpektori práce nie sú tam alebo ne, nemajú primeranú mzdu, budeme naozaj ďalej pokračovať a, a, a myslím, že by sme stále mali trvať na dodržiavaní pravidiel bezpečnosti pri práci. Chcem sa bangladežskej vlády spýtať, ako vážne beriete harmonogram a cestovnú mapu. My sme počuli isté z prísľuby e, v minulosti, že sa zmenia podmienky zákona o zamestnávaní a teda chcem sa spýtať pána veľvyslanca Bangladešu, ako pokračujete e, v prípravách na rok 2024, lebo viete, že potom budú tie požiadavky na vládu ešte tvrdšie ako doteraz. Ďakujem. E, Svenia Han za obnovu Európu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem e, komisii a SVČ za ich prehľad a ďakujem tiež e, ďalším za ich e, vstupy. Som rada, že sa tu hovorí o ľudských právach, o rodovej rovnosti a rada by som ešte počula viac zo strany a veľvyslanca, ako vláda naozaj chce E, klas väčší dôraz na pracovné právo. Ale chcem sa e, spýtať tiež e, na výsledky práce spoločnej komisie. Tam sa hovorí, že, že tá zmena kategórie Bangladešu z zo statusu najmenej rozvinutých krajín môže vlastne prispieť k zlepšeniu e, postavenia zraniteľných e, e, častí spoločnosti. Ale chcem sa spýtať, ako sa tento postup bude hodnotiť a ako zabezpečíme, aby spoločnosť naozaj mala užitok z tejto zmeny kategórie. Haide Hautala? Áno. sú tu veľké očakávania od tohto paktu udržateľnosti a Mm, keď sme o tom e, hovorili s komisárkou Malström, ona sa práve vrátila z jedného takýto, z takýchto zasadnutí a nebolo čo oslavovať veľmi. Ten e, príbeh pokračuje stále a môj dojem je, že vláda Bangladešu by mala veľmi pozorne počúvať svoje priemyselné podniky. Môžem poďakovať Amfory za to, že takto otvorene hovoria o že vláda musí prijať tieto e, reformy a musí sa im vážne venovať, pokiaľ ide o zákon o zamestnávanie a o slobodu zhromažďovania. A je dobré, že ste povedali, že ak komisia začne vyšetrovanie, že budete podporovať ich závery. Takže hm, toto je vážna situácia. Keď eh, počúvame o prínosoch pre Bangladeš z EBA, takže tam naozaj musia začať konať veľmi rýchle. Hm, hm, v prvej polovici roku 2020 bude ďalšie stretnutie paktu a myslím, že dúfam, že to bude efektívnejšie stretnutie Takže ja navrhujem, aby sme mm, prijali uznesenie alebo položili otázku komisii e, e, na plenárnom zasadnutí, aby sme pokračovali v tejto diskusii, lebo toto je veľmi dôležité. E, my samozrejme vítame tento pakt, aby sa to rozšírilo aj na ďalšie krajiny a ja by som chcela počuť od komisie, či sa to tak aj stane. A tiež chcem položiť otázku Amfory, mm, lebo Amfory je naozaj veľmi progresívna organizácia, pokiaľ ide o sociálne práva. Zapája sa Amfory aj e, do e, procesu EÚ, e pokiaľ ide o due diligence legislatívu? Za EKR. Celá diva. Nič nemám čo doplniť. No a potom ďalšie žiadosti pani Savasiny. Len e, dve otázky, pokiaľ ide e, o kompakt o udržateľnosti. Zaujímalo by ma od komisie. Zdá sa mi, že nemáme informácie o výročnom e, hodnotení, keďže ešte prebieha a kedy bude ďalšie výročné hodnotenie, na kedy je naplánované. No a potom k tomu, čo povedal pán veľvyslanec, je znepokojivé, že hoci došlo e, k zlepšeniam v štandardoch, vidíme zníženia v cenách. O tom musíme tiež tu hovoriť, lebo prečo, ak krajina sa minimálne snaží, teda hovorili sme o problémoch a ešte stále sú tu nejaké problémy, ale sú tu snahy zvýšiť e, bezpečnostné ustanovenia, ale potom sa znižuje cena textilu, čiže, alebo teda odevov, čiže uh, zamestnanci a spoločnosti by mali si udržať ceny vyvážaného tovaru. A ja chcem doplniť dve stručné otázky. Berúť do úvahy dlhotrvajúcu diskusiu bangladežskej spoločnosti o genocíde, ktorá sa udiala v tejto krajine v minulom storočí a prebiehajúce pokusy zvyšovať povedomie medzi mladou generáciou tejto krajiny cez aktivity eh, eh, hm, eh, múzea, hm, či to nie je v rozpore, teda súčasné otázky, o ktorých dnes diskutujeme, pracovná realita, realita o právach občanov v krajine. Takže je tu naozaj povedomie že treba zmeniť diskusiu v spoločnosti, aby sa e, využila táto príležitosť, e, pretože inak e, pôjdeme proti realite. A ja si myslím, že musíme ako parlament zobrať do úvahy veľmi seriózne neuspokojivý rozvoj, ku ktorému dochádza 6 rokov po udalosti na e, e, e, Ráva Plaza. Ďakujem veľmi pekne. Rana Plaza. Takže Agnes, všetci vedia, že ja som z Nemecka. Títo ľudia sú veľmi trpezliví a sú ochotní by byť e, tak pragmatický, ako sa len dá, ale po šiestich rokoch e, rokovaní e, čakania, pričom sa skutočne v podstate nič nedeje, najmä tie, v tých exportných, v tých vývozných e, oblastiach sa situácia nezlepšila. Čiže moja otázka je na komisiu, aké sú konkrétne milníky v cestnej mape a ak aké bude konkrétne opatrenie, ak sa neuskutoční potrebný pokrok, že či aj toto bude e, jednou z povinností tohto um, hlavného dôstojníka pre e, presadzovanie dohody. Vidíte, že už strácam trpezlivosť aj na veľvyslanca z Bangladešu či aj GSP plus e, zasadnutie sa pripravuje, či sa pripravuje e, e, vyšetrovanie, tak ako tu bolo spomenuté. Takže nech sa páči Nikolas. Nikos. Ďakujem pán predseda, ďakujem kolegom za vaše otázky. Najprv najväčšia otázka, ktorá je, aká je dôveryhodnosť tejto budúcnej cestnej mapy a teda harmonogram a samozrejme oprávnene kladiete túto otázku. EBA neprebieha 6 rokov, začali sme proces v roku 2017 a teraz sa dostávame ku kľúčovému bodu, kedy sme vyslali jasné posolstva Baga e, o urgentných e, krokoch, prečo cestná hapa, teda čo sme dúfali, že zmení, E, že bude zahraňať expertov EÚ. Teraz sme jasne poukázali na to, že by nemalo ísť len o um, zmien, tak ako to bolo v minulosti. Došlo k nejakým zmenám, nedá sa povedať, že žiadny pokrok, ale nebolo to postačujúce. Ale tentokrát naši experti by mali sa do toho zapojiť tiež, pokiaľ ide o mm, vypracovanie cestnej mapy. No a potom e, sme jasne sa vyjadrili aj e, k harmonogramu, k tej, k tej časovej linii. Ehm, povedali sme, že e, to berieme ako tak 12 až 18 mesiacov, čiže sú to naozaj naliehavé kroky, ktoré treba urobiť, ale e, náš expert sa s nimi stretne a potom sa vypracujú technické detaily. Ak bude potreba viac technických informácií, tak e, rád dám slovo kolegovi z Digi Employment. Potom k otázke týkajúcej sa teda teda e, e, ak e, má, má byť Bangladeš vylúčený zo zoznamu LCD, tak bude vylúčený aj z EBA. Takže ak 2024 toto bude ak sa toto stane, tak do 2027 Bangladeš stratí status e, teda strati všetky výhody GSP, teda EBA a už e, bude spadať len do kategórie GSP, čo nie je to isté ako GSP+. My sme e, takisto sa informovali o tomto a informovali sme vládu Bangladešu o tomto a e, povedali sme, že e, nie sú v súlade s kritériami a na to, aby zmenili tieto kritéria, tak e, najlepší veľvyslanec, e, pretože budú musieť presvedčiť tento orgán e, aj členské štáty. Najlepšie by bolo e, splniť tieto kritéria ILO a kritéria ľudských práv, teda aby preukázali, že plnia kritéria EBA Takže e, toto, sa, e, toto pokrýva aj e, good governance, životné prostredie. Čiže ide o to, aby toto všetko vyriešili, ak chcú mať dobrú schopnosť presvedčiť parlament a členské štáty o ašpiráciách pre GSP+. Teda pokiaľ ide o to, kedy sa uskutoční ďalšie hodnotenie ohľadom EBA. Vypracujeme správu v januári 2020, čiže o niekoľko mesiacov. Robíme to každé dva roky pre krajiny GSP+. Teraz prvýkrát e, tam bude aj kapitola o krajinách EBA, e čiže to bude presnejší popis o e, našej zintenzívnenej práci s Myanmarom, s Kambodžou a s Bangladešom. Čo sa týka kompaktu, E, tak tu tiež bude hodnotenie kompaktu ešte pred ďalším zasadnutím kompakt, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v apríli alebo v maji 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán veľvyslanec, chcete zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Nie, nechcem zareagovať, len mám niekoľko informácií pre vás kde začať. Je tu toľko otázok a bodov žiadosti o objasnenie. Začnem tým, že Bangladeš teda povedal, že naše záväzky berieme vážne, čiže vyplývajúc z toho, spoločná komisia, s ktorou sme sa dohodli, že dosiahneme spoločné riešenia pre všetky otvorené problémy so všetkými zainteresovanými stranami. Teda všetky záväzky, na ktoré Bangladeš pristúpil. Bangladeš si je vedomý toho, že sme príjemcom alebo beneficientom z priateľstva z EÚ nie len pokiaľ ide o e, všetko okrem zbraní, ale aj to, že sme priateľmi e, a táto skutočnosť je pre Bangladeš veľmi dôležitá. Takže toto všetko berú na vedomie a e, s tým, že teda e, e, máme zámer do, splniť všetky naše záväzky. Môžem vás ubezpečiť, že Bangladeš e, bude sa usilovať o splnenie týchto záväzkov. Len chcem objasniť otázku pani Hautala. Ona hovorila o rôznych iniciatívach členských štátov pokiaľ ide o due diligence v oblasti ľudských práv. E, áno, aj o tom, ale aj o prebiehajúcich e, diskusiách, že e, miesto týchto, tejto kombinácie rôznych legislatív by sme mali mať niečo na úrovni EÚ. EU aby sa to zosúladilo. Áno, súhlasíme s vami, my myslíme si, že by mali byť rovnaké podmienky pre všetkých a jedna iniciatíva, pokiaľ ide o due diligence v oblasti ľudských práv, to je jedna z našich hlavných jeden z našich hlavných cieľov do najbližších rokov je to na našej agende 2024, ale ste povedali kombináciu, miesto tej kombinácie rôznych iniciatív, by bolo dobré, keby tam bola jedna iniciatíva, ktorá by podporila e, Eh, due diligence eh, ľudských práv, môžete sa skontaktovať s Valentinou Bolognesi, s mojou kolegyňou, ktorá mm, eh, má toto na starosti, a, ale môže, môžeme sa porozprávať aj následne. Áno, budeme na tom pracovať. Ako sme jasne a, a, dali najavo na vypočutí s pánom Ferhojgenom, tak e, naďalej budeme pracovať na tejto otázke. Pani Sán, ja nemám už ďal, ne, ďalšie komentáre, iba že by nás zaujímala táto cestná mapa, ale okrem záväzkov musíme už byť aj výsledky. Požiadavky boli jasne sformulované, opakované a mm, takisto komunikované. Najdôležitejší spôsob, ako preukázať záväzok, je, je ukázať výsledky. Ďakujem. Áno, pán veľvyslanec, samozrejme, máme dosť eh, teda um, um, seriózne úsilia s Bangladešom, ale um, samozrejme treba aj spomínať konflikty a problémy otvorene a úprimne a mali by sme uh, naďalej viesť takúto otvorenú diskusiu. Cieľ eh, dosiahnuť spoločného porozumenia je, že mm, musia sa plniť povinnosti, aby ste ostali v rámci EBA, aby ste mali perspektívu pre GSP+. Dobre, a tým uzatvárame bod číslo 25, 5, 24 a ideme na bod 25. So, unfortunately, Mr. Clark is not... Uh... Bohužiaľ, pán uh, Clark nie je tu. Uh, um, bolo mi povedané, že príde o 5 minút, takže hoci nie som zvyknutý robiť prestávky, tak vynimočne je to, uh, 5, dám 5 minútovú prestávku, ale prosím, buďte tu na čas. So, dear members, please take your seats. Prosím, usadte sa. And Mr. Clark has arrived and Pán Clark dorazil a už aj sedí na svojom mieste. Vítajte. Pán Clark E, e, z DG Agri prišiel priamo z letiska e, z Číny po ukončení dohody DG i s Čínou. Táto dohoda nás zamestnávala dosť dlho. Počas delegácie INTA v Číne sme diskutovali o tejto dohode s čínskymi orgánmi a bolo tu vyjadrených viacero záväzkov počas posledného samotu EU Čína. No a konečne teraz už máme dohodu na stole. toto je milník v ekonomických vzťahoch. John, je to a, milník? To neviem, ale určite je to pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou. Je to prvá medzinárodná obchodná dohoda medzi EÚ a Čínou. E, to zachádza nad rámec samotného obsahu dohody. Výbor e, je oboznámený s dohodou, pretože pri viacerých príležitostiach ste sa tomu venovali. My sme to uzavreli v pondelok v Číne a ako vidíte, e, komisár e, Hogan a jeho čínsky proťažok to verejne oznámili v stredu v Pekingu a sú toho plné médiá. Čína je veľmi dôležitý trh pre vývoz polnohospodárských výrobkov. Je to druhý najväčší e, trh. 14 e, miliard e, eur vývozu a stále sa to zvyšuje a táto dohoda zabezpečí ochranu na vysokej úrovni všetkých výrobkov. Čínsky spotrebitelia stále viac oceňujú kvalitu a autentickosť európskych nápojov a potravín. A toto nám umožní poskytovať čínskym spotrebiteľom európske výrobky, ktoré sa budú dostávať na čínsky trh a to pomôže veľmi európskym polhospodárom. Nebudem hovoriť nič k obsahu dohody, ktorá sa nezmenila, odkedy ste e, si ju, odkedy ste sa jej venovali. Čiže len poviem, že dohoda zabezpečuje ochranu, teda v prvej fáze 100 e, európskych e, geografických názvov, vrátane tých politicky najdôležitejších a 100 čínskych názvov pre európske trhy toto znamená, že aj čínske výrobky môžu byť chránené eh, v Európe eh, článok 23 eh, dohody TRIPS, čiže toto je úroveň dosť vysoká úroveň ochrany pred čímkoľvek, čo by mohlo zavádzať spotrebiteľa toto, tieto môžu, e, označenia môžu existovať s existujúcimi značkami, čo je dôležitý ústupok, ústupok ktorý sme dosiahli od Číny a v druhej fáze dohody počas prvých štyroch rokov tak e, ďalších 170 mien e, každej strany bude podliehať ochrane, čiže je to dobrá vyhliadka pre celkovo 275 názvov pre EU a ten istý počet za Čínu. Takže o tomto je tá dohoda. Pokúsime sa, mm, aby to prešlo komisiou a radou čo najrychlejšie. A potom to zaslať e, parlamentu 2020. E, a čínska strana teda urobila veľa pozitívnych vyhlásení o tejto dohode počas uplynulých 24 hodín, ako my to vnímajú nielen ako dôležitý e, spôsob e, ochrany svojich e, vlastných výrobkov a európskych práv duševného vlastníctva, ale vidia to ako symbol novej fázy vo vzťahoch, obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou čínska strana to nazýva najsignifikantnejšou obchodnou dohodou za úplne roky a my zdieľame eh, tento veľmi pozitívny zvrat v našich vzťahoch eh, nastaví budúcnosť aj pre iné dohody ako investičná dohoda a ďalšie iniciatívy, ktoré máme s Čínou. Pokiaľ ide o obsah a geopolitickú hodnotu, Dohoda teda má určitú váhu. Dúfam, že poslanci nájdu niečo, čo je pre nich e, zaujímavé a čo aj uspokojuje ich e, zainteresované strany. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem vám a ďakujem za to, že ste priamo z letiska prišli sem medzi nás. Pán Winkler, ste spokojní? Pán predseda, či nie je náhodou, že aj v mojich poznámkach sa spomína, že je to naozaj prelomová dohoda. Takže zdá sa, že medzi EPP aj e, sociálnymi demokratmi je dohoda v tejto oblasti Najlepšou formuláciou, myslím, je to, čo sme si práve vypočuli z, eh, z ústavu riaditeľa za komisie, že ide o novú fázu obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou. Veľmi eh, si želám, aby tomu tak bolo, aby toto predstavovalo novú fázu v našich obchodných eh, vzťahoch, aj pokiaľ ide o tie signály, ktoré sme dostali aj tento týždeň na stretnutí so zástupcami Eh, ľudového kongresu v Číne. Aj prezident eh, Xi Jinping sa eh, vyjadril, z jeho uzasnili politické prísľuby, že táto dohoda by mala byť uzatvorená čoskoro. Takže tá dohoda, ktorú, e, ktorá, sa, e, ktorá sa podpíše tento týždeň, je výsledkom 10-ročnej práce. Nová fáza nastane a, a nad ramec týchto 100 geografických označení to budeme mať ešte ďalšie. Dúfajme, že sa to stane e, úspechom. Dúfame, že komisia nás bude informovať, tak ako obvykle pretože takéto e, príbehy úspechov e, tu môžu vyplniť aj pre malé a stredné podniky. Geografické označenia sú veľmi dôležité v mnohých členských štátoch e, Európskej únie. A chcel by som zablahoželať aj komisárovi pre poľnohospodárstvo, ktorý bude o pár týždňov komisárom pre obchod a táto dohoda je, myslím, veľmi dobrým takýmto príkladom prechodu pre komisára Hogana a, a teda kompetencií, ktoré sa mu zmenia. Ďakujem a teraz tieňoví spravodajcovia a potom, a potom Klara Aguilera. A, takže e, Imar Ogrigue Spiniero e, za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii. Pripájam sa ku gratulácii pána Winklera, ktorý e, gratuloval komisárovi Hoganovi a jeho týmu. Je to pravda? Dnes e, sa môžeme cítiť spokojní. Význam tejto dohody nie je len kvantitatívny, ale hlavne kvan, e, kvalitatívny, otvára novú cestu. A čo to znamená, pokiaľ ide o zmenu vo vzťahoch, pokiaľ ide o dôveru, dôveryhodnosť, uznanie európskeho modelu ochrany zemepisných e, označení. Je to úzko späté s našim životným e, štýlom, ochranou našich poľnohospodárskych komunít a výroby. Pripájam sa teda k týmto e, blahoprianiam. Okrem toho si myslím, že je dôležité, aby v priebehu 4 rokov došlo k rozšíreniu na 165 geografických označení, aby sa tam nespomínali len tie označenia, ktoré, e, teda, keď došlo k e, vzniku dohody, ale aby sa postupne mohli pridávať e, geografické označenia postupne aj z krajín, ktoré neskôr pristúpia. Očakávam, že dôjde k revízii neskôr, ak dôjde k situácii, že bude treba chrániť viac geografických označení pretože by sa na čínsky trh ich napríklad uvádzal väčší počet. A treba sa teraz zaberať tým, ako by mala prebiehať takáto revízia. Čo je dôležité v obchodných dohodách? Ich e, implementácia, aké mechanizmy zabezpečíme, aby zemepisné označenia nekopírovali aby sme tu nemali falšovanie týchto geografických označení, aby tento systém bol naozaj účinný. Takže chcem vedieť, ako e, sa bude hodnotiť implementácia tejto dohody. A e, zmena, ku ktorej dôjde vďaka dohode, vďaka dohode o ochrane investícií, e, teda, ktorá bude, dúfajme, budúci e, rok podpísaná, e, že to všetko prispieje k novému rámcu vzťahov s Čínou, keď Čína bude rešpektovať medzinárodné pravidlá, či nám pomôže odblokovať situáciu, v ktorej sa momentálne nachádza VTO. Ďakujem a teraz Karin Kansberg za Renew. Ďakujem veľmi pekne. Um, Pôvodná uh, uh, vlastne tenivá spravodajkňa za Ríniu uh, sa nemôže dnes zúčastniť zasadnutia, preto ma požiadala, aby som preniesla body, ktoré chcela spomenúť ona. Pokiaľ ide o teda, to, že toto je veľmi dobrá správa, um, naozaj ide o uznanie know-how európskych výrobcov, aj podnohospodárov, ochráni to veľa pracovných miest. Je to aj prejavom prehybujúcich sa obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou. Na tomto základe musíme pracovať ďalej na prebiehajúcich rokovaniach s Čínou a vychádzať z tohto ducha e, vzájomnosti a snažiť sa aj o integráciu Parížskej dohody. E, táto dohoda uzavretá včera dá príležitosť e, zvýšiť, posilniť náš vlastne obchod a posilniť pozíciu európskych výrobkov. Tešíme e, sa e, na e, to, kedy táto dohoda vstúpi do platnosti. Ďakujem pekne, Helmut Scholz, GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem tiež poďakovať za tie objasňujúce slova k tejto dohode. Ja si tiež myslím, že je veľmi pozitívny krok E, k záväzkom oboch strán. Snažili sme sa už v minulosti e, dlho vyriešiť e, túto spornú časť našich vzťahov, ale vlastne táto dohoda je len tak, takou, takým predpokladom. Dôležité bude, ako sa bude uplatňovať. aké sú tu konkrétne úvahy, ako ju uplatňovať v rôznych čínskych e, provinciách, kde sú pravdepodobne úplne odlišné situácie. Čo to teda znamená, aké povinnosti e, pre nás vyplývajú, pokiaľ ide o ochranu čínskych e, geografických označení? Takže ako vyzerá e, táto časť? Ďakujem. Slovo má ďalšia kolegyňa Klára. Ďakujem pekne. E, súhlasím s kolegyňou Imakulátou, táto veľmi dobre e, vysvetlila, ale ja chcem len spomenúť určité oblasti, ktoré boli dôležité pre výbor pre poľnohospodárstvo, ktorý sa bude vyjadrovať k tejto téme v celom procese. To, čo je dôležité z pohľadu poľnohospodárstva pre nás, je, že sme, sa, e, že sme prešli od situácie, kedy sa podpisovali dohody, ale sa nezohľadňovali geografické označenia pôvodu. Teraz to už máme v legislatíve. Je teda dôležité, aby sme vstúpili do nejakej krajine e, s našou legislatívou v výnimočnej kvalite našich výrobkov, to je začiatok preto, aby sme e, vlastne zlepšovali e, obchodné vzťahy s e, takou zaujímavou krajinou, ako je Čína. Je to teda zaujímavý krok vpred v oblasti týchto označení, ktoré sú chránené v tejto dobrej dohode. Ja si myslím, že generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo odviedlo vynikajúci kus práce v tejto sfére. Trvalo to veľmi dlho. Teraz e, sa nám e, vyskytnú e, dobré príležitosti pre nás, ale dôležité nie len teda pre čínsky trh. Pre nás je dôležité chrániť 275 zemepisných označení 100 teraz a 175 v budúcich rokoch. Naviac toto predstavuje veľký precedens pre americký trh a latinskoamerické trhy kde sú určité problémy s našimi dôležitými označeniami. Preto si myslím, že je dobré e, takýto pozitívny precedens e, nielen pre Čínu vytvoriť. E, boli nám uznané tieto zemepisné označenia v prípade Číny a je to teda dobré, aby e, to vlastne začali uznávať aj iné krajiny, ktoré to teraz spochybňovali. Ďakujem, to je asi všetko z mojej strany. Myslím teda, že naozaj e, tu bolo prejavené obrovské úsilie a je to nový spôsob uzatvárania dohôd pomocou našej legislatívy o kvalite. Je to dobrá cesta, eh, po ktorej sa musíme uberať ďalej. Eh, ďakujem, Nikola. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vyjadriť tiež, ako aj kolegovia, eh, spokojnosť s touto dohodou, nie len pokiaľ ide o tých 100 geografických označení, ktoré e, sú pod ochranou, ale aj preto, že tu má dôjsť k e, progresívnej implementácii, má sa začať vzťahovať na ďalších 175 e, ďalších označení. Ide tu naozaj o ekonomicky dôležitú krajinu, s ktorou začíname uplatňovať významný princíp, ktorý bol pre nás vždy základom ochrana geografických označení. Je to dôležité robiť to s Čínou, potom čo sme to zapracovali aj do iných obchodných dohôd, pretože to, čo predstavuje e, Čína, e, to je dôležité a ochraneme aj kvalitu našich e, území, aj spôsobu produkcie. Takže je to veľmi pozitívne a je pozitívny aj fakt, že uznávame aj my čínske označenia eh, pôvodu. Takže toto je naozaj filozofia, eh, ktorá je veľmi dôležitá. Medzi tými 31 eh, čínskymi geografickými označeniami, ktoré sa v Európe ochraňujú, desiatka je polo poľnohospodárskych, niektoré sú nepoľnohospodárske. E, treba nad týmto sa zamyslieť. My máme právo ako Európska únia e, podľa teda ženovského e, aktu, podľa Lisabonskej dohody nahlasovať takéto geografické označenia Medzinárodnej organizácii pre duševné vlastníctvo. Preto je veľmi dôležité zamýšľať sa aj nad tým, ako môžeme aj v našej legislatíve toto implementovať tak, aby aj Európa sa e, sústredila na takéto označenia nielen na poľnohospodárske produkty, ale aj na iné. Zaoberali sme sa týmto aj e, v e, minulom volebnom období s 700 hlasmi e, e, za sme žiadali od komisie, aby začala s procesom uznávania geografických e, označení pôvodu v prípade nepotravinárskych produktov. Niektoré členské štáty zatiaľ takéto niečo iba uznávajú. My tu potrebujeme európsku cestu, európsku normatívu pre túto oblasť keďže uznávame takéto označenie aj pre e, Čínu. Chcem sa spýtať, aký typ ochrany bol vyrokovaný. Táto ochrana e, zahrňa aj e, spomínanie mien, to je veľmi dôležitá téma. A na čo sa vzťahujeme v prípade tých polo, poľnohospodárskych označení Eh, geografických. Ďakujem, pán predseda. Tiziana. Ďakujem, pán predseda. A ja som eh, rozhodne spokojná. Ide o významný krok eh, vpred smerom k plnej valorizácii nášho polnospodárskeho a potravinárskeho sektora v Číne, ktorý má teda obrovskú hodnotu Takže rozhodne môžeme byť len spokojní, odhľadnúť od všetkých tých ostatných e, úvah, ktoré už e, teda zazneli, pokryť naše vzťahy s Čínou. Dôležité je aj zdôrazniť, že o 4 roky e, počet tých chránených produktov sa zvýši. Dúfajme, že e, sa tam ešte aj veľa iných e, produktov začne ochraňovať E, súhlasím s tým, čo kolegovia nadniesli. Aj e, produkty nepoľnohospodárskej povahy by mali e, začať, teda by sa mali stať predmetom úvah komisie. Takže celkom určite je pred nami ešte veľa práce. Sme teda na dobrej ceste pokiaľ ide o, o obdobie koexistencie, mám otázku pre komisiu. Niektorí výrobcovia sa trochu obávajú tohto obdobia. Pokiaľ ide o produkty, ktoré prichádzajú z USA a Austrálie, hlavne pokiaľ ide o mliečné a syrárske výrobky, takže mohli by ste sa vyjadriť k tomuto prechodnému obdobiu? Pán uh, Garcia Rossi. Tento pomaranč prichádza z iného e, kontinentu, ale e, v iných oblastiach sveta e, sa predáva ako sicílsky pomaranč a to nie je v poriadku a toto vlastne platí pre veľmi veľa iných produktov od cestovín až po rajčiny, tieto e, produkty sú falzifikované a trpia na to naše, e, naši zamestnanci a naše e, podniky. Takže je veľmi dobré, že sa takto prvá dohoda uzavrela k tým prvým 100 geografickým označeniam, ale treba rozšíriť túto ochranu aj o ďalšie vynikajúce kvalitné výrobky z juhu Talianska a z ostrovov pretože to súvisí aj s ochranou kultúry, ktorú by Európska únia mala chrániť. Takže e, sicílske pomaranče, ktoré sa predávajú, by v budúcnosti naozaj mali pochádzať zo Sicílie. Toto je ten správny krok týmto smerom. Ďakujem. A teraz pán Campo Menzozi. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to určite krok vpred, treba to uznať. Aj my to uznávame ako pozitívne. Je jasné, ehm, že ako predrečníci spomenuli, téma geografického označenia by nemala e, sa v budúcnosti e, vzťahovať výlučne už len na poľnohospodárske výrobky alebo potravinárske výrobky. Pokiaľ ide o vzťahy s Čínou v celku, treba využiť tento výhodný moment, aby sme sa venovali téme e, kopírovania falšovania. Čína je vždy na špičke e, teda e, pôvodu e, krajín, z ktorých teda pochádzajú falšované produkty. Má aj máme tu aj netransparentné úpravy na európskej úrovni, ktoré toto teda, teda umožňujú. To, čo sa kupuje v supermarketoch, často jasne e, vlastne neindikuje pôvod e, výrobkov a náš výbor pre medzinárodný obchod e, v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu. Pom, treba pomáhať spotrebiteľom a teraz zasadzovať sa za lepšie pravidla v tejto oblasti. Pani Bjurich. Ďakujem veľmi pekne k časovému rámcu. Kedy sa plánuje, že táto dohoda vstúpi do platnosti? Kedy Rada a parlament plánujú prijať tie potrebné e, kroky? Ďakujem pekne a z mojej strany e, viac než politická otázka. Aký je váš pocit, e, váš názor? Čína sa teraz viac sústreďuje na vzťahy s Európskou úniou. E, keď ste boli v Pekingu, e, keď sme my boli v Pekingu a diskutovali s čínskou vládou o tejto oblasti geografického označení, hovorili, nie je to otázka obsahu, je to skôr otázka e, politického rozhodnutia, či sa chceme vydávať americkou cestou, lebo Američania nezna, neznášajú tento návrh týkajúce geografického označovania, alebo máme istou európskou cestou, čo môže poviesť ďalšej eskalácii e, vzťahov s e, americkou stranou. Aký je váš pocit? Well, th- thank you, Chair. I think it is very... Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi významné, že Čína odolala e, vážnemu tlaku zo strany USA a e, rozhodla sa chrániť európske geografické označenia a Čína rozumie, že pre nich by bolo nerozumné, aby e, e, nabehli na e, tú americkú notu. A je to dobré, že tu môžeme spolupracovať aj v tých ťažších časoch globálneho obchodu. Ako ste aj vy počuli, keď ste boli v Číne, my sme sa stretli s Xi Jinpingom, ministrom obchodu včera a oni nám jasne povedali, že pre nich táto dohoda je nie len hodnota sama o sebe, ale že to je symbol a dôležitý stavebný blok progresívnejších a plodných vzťahov medzi EÚ a Čínou. Takže tá politická, ten politický rozmer by sme nemali zanedbávať. No a E, teraz e, zodpoviem na niekoľko e, otázok, ktoré vznesli členovia výboru. Pán Dante sa pýtal, aká je úroveň ochrany tejto dohody. Je tam veľmi vysoká úroveň ochrany. Teda je to ochrana proti E, e, teda vlastne chrániť tie označenia, geografické označenia proti akýmkoľvek prosvedkom, napríklad pokiaľ ide o balenie, označovanie, e, kde sa prestiera, že, že, to, že tieto produkty majú pôvod v Európe. Takže toto je veľmi vysoká úroveň ochrany, ktorú sme dosiahli. Pán Danty sa pýtal na tzv. semi-agrikultúrne polnospodárske e, geografického značenia. My e, žiaľ nemáme e, žiaden právny základ na to, aby sme to chránili, ale to, čo chránime v tom druhom zozname, to je 14 čínskych geografických označení, ktoré sú odvodené od polnospodárských surovín. Takže tam vlastne splňajú definíciu našho právneho základu. Teda to je časť 5 e, tejto dohody. Pani Begin e, síce podporila dohodu, ale upozornila, že teda tu je, môže byť problém s prechodným obdobím Sargo, Romano a Feta, pokiaľ ide o Syrii. No a Mm, tu sme museli prijať kompromis v týchto troch oblastiach, ale ten eh, výsledok je napokon veľmi dobrý, mm, pokiaľ ide o tie naše označenia. Po šiestich rokoch už nikto na čískom trhu nebude môcť používať ten, eh, to označenie si ako po, iba pre e, pôvodný sír. A teda Romano takisto po troch rokoch. A označenie feta E, sa nesme používať po 8 rokoch. Takže to je lepší, lepší výsledok, než ako sme očakávali. No a keď berieme do úvahy vlastne e, aj prítomnosť výrobkov z Nového Zélandu, Spojených štátoch a Austrálie, pokiaľ ide o mliečne výrobky. E, je to dohoda, ktorá musí prejsť celým procesom schvalovania v Rade a v parlamente a my samozrejme e, to e, budeme iniciovať e, čím skôr, takže hm, niekedy uprostred roku 2020 budeme sa naozaj ponáhľať. No a potom tu boli vyjadrené isté obavy, pokiaľ ide o implementáciu, to chápem, teda presadzovanie, monitoring, to sú veľmi dôležité témy. Čína berie e, implementáciu tejto dohody veľmi vážne a moje skúsenosti s Čínou za e, tie roky je, že ak raz podpíšu dohodu, tak ju berú veľmi vážne. Už e, reorganizovali svoju administratívu, aby všetky IPA združili do jednej skupiny aj v provinciách. Takže to je znamenie toho, že naozaj chcú e, vykonať implementáciu riadne Eh, aj ex, officia, ex officio čínska vláda eh, naozaj bude odstraňovať eh, neautentické výrobky z regálov. Spustíme tiež program, pokiaľ ide o presadzovanie ochrany označenia pôvodu. No a mm, ešte jedna vec, e, ktorá je dôkazom ich dobrej vily. Teda máme tu 120 e, označení, ktoré v budúcnosti by mali byť chránené. Takže Čína už blokuje e, žiadosti na registráciu ochranných známok, ktoré boli v rozpore s týmito produktmi. Takže to naznačuje, že oni berú túto dohodu veľmi vážne. No a ešte nadvážem na to, čo povedala pani seniora Rodríguez Pinero táto dohoda je e, znamením dôvery medzi oboma stranami a po 12 rokoch e, rokovaní e, by sme inak neboli schopní dosiahnuť dohodu. Takže je tu vysoká miera dôvery a ako na pani poslankyňa povedala, je to, je to krok, ktorý je v súlade s úsilím Európskej únie podporovať a posilňovať e, e, svoju identitu, e, pokiaľ ide o, o farmárske výrobky na globálnom trhu. Takže som, som veľmi rád. Ďakujem pani Rodríguez Pinero za vaše poznámky. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Minkler. Následuje pán Minkler. Myslím, že k tomu už nemám veľmi čo dodať. A ja len zopakujem tie nádeje, ktoré tu boli vyslovené, že v roku 2020 budeme svedkami e, e, produktívneho rozvoja vzťahov medzi EÚ a Čínou a e, ja Verím, že e, e, môžeme sa dočkať pozitívneho schválenia tejto dohody v našom výbore. E, vy ste netypický politik, lebo obvykle, keď sa, obvykle, keď sa všetko už povie, tak obyčajní politici to ešte raz opakujú. Takže tým sme na konci nášho 26. bodu a 26 teda, e, bod rôzne. 27, ďalšie zasadnutie 21. novembra v Štrásburgu máme zasadnutie a potom 2. E, a 3. decembra v Bruseli. Takže e, prajem všetko dobré, až do, kým sa nevidíme na budúcom zasadnutí.